Ladies and gentlemen. Dámy a páni, čas nás tlačí. Vítam vás opätovne dnes ráno. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Otváram druhý deň nášho plenárneho zasadnutia. Prvým bodom je bod, v rámci ktorého vystúpi pani Angelová, podpredsednička EHSV a KAF, teda skupiny pre rozpočtové záležitosti. Nech sa ti páči, Milena. <clears throat> Máš slovo, Môžeš nám odprezentovať eh, predbežný odhad eh, príjmov a výdavkov výboru na rok 2020, ktorý bol schválený v útorok po obede. Dobré ráno, vážení kolegovia. Ďakujem, pán predseda. Prvom rade by som rada zdôraznila, ako pán predseda správne uviedol, že skupina pre rozpočet v zmysle nového, no, no, nového rozpočtového poriadku, nových, nového rokovacieho poriadku je premenovaná a máme o troch členov viac. Ja dúfam, že sa nám takýmto spôsobom podarí pracovať efektívnejšie, účinnejšie, aby sme čo najlepšie využili naše zdroje. Veľmi stručne by som teraz e, odprezentovala odhad príjmov a výdavkov na rok 2020. Predsedníctvo tento odhad schválilo v útorok a E, tento odhad by sme mali potom postúpiť Európskej komisii 27. marca. EHSV vynakladá úsilie e, na to, aby mohlo prispôsobiť odhad očakávaniam z účet zúčastnených strán po kríze, ako viete, mm, treba, e, treba brať do úvahy aj e, obozretnosť a e, opatrenia úspornosti. Od roku 2015 sme znížili náš, náš odhad o 1,35 napriek tomu, že počas týchto rokov došlo k navýšeniu náš, k nášmu, nášho rozpočtu o 7,3 Zároveň berieme aj do úvahy, že počet zamestnancov klesol zo 713 na 668. A to, toho výsledkom je 5-percentné zníženie e, našich zamestnancov alebo teda stavu našich zamestnancov. E, a všetko, všetky tieto fakty kladú veľký tlak na našu prácu, ale vďaka úsiliu sekretariátu, generálneho tajomníka a všetkých kolegov stále dokážeme e, vykonávať našu prácu. Každý rok teda dostaneme list s indikáciami od Európskej komisie, tzv. list pána Oettingera, keďže ho podpisuje komisár Oettinger. A v rámci listu dostávame k dispozícii určitý rámec, v ktorom vlastne potom vytvárame ten odhad. Komisia naliehala počas predchádzajúcich rokov na všetky inštitúcie, aby zmrazili odha, aby zmrazili svoj e, odhad, pokiaľ ide o všetky výdavky, ktoré sa netýkajú platov. My sme sa, my sme sa samozrejme o to snažili a e, treba, inflácia e, od decembra 2019 do decembra 2020 sa odhaduje na 1,6 Všetky tieto číselné údaje boli základom nášho odhadu. A môžem povedať, že kolegovia z podskupiny, ktorí pripravujú rozpočet na rok 2020 a spravodajca pán Mendosa, ktorému som veľmi povďačná, a naši, koleg, naši ďalší kolegovia urobili fan, fantastickú prácu spoločne so sekretariátom útvaru pre rozpočet. Snažili sa na, čo najlepším spôsobom zapracovať do nášho odhadu všetky tieto indikácie. Takže všetko sme sa snažili zohľadniť a to nás vlastne privádza k nárastu vo výške 4,22 nášho rozpočtu, čiže 5,8 milióna a náš odhad e, je zhruba 1, 144 milióna. Čiže toto všetko je stále pod úrovňou šty, Prahu 4,3%, ktorý ktorý bol nastavený pre všetky európske inštitúcie. Čiže takto vyzerá odhad a ja dúfam, že dôjde aj k schváleniu tohto odhadu bez akýchkoľvek ďalších škrtov, ale náš, myslím si, že náš odhad je pomerne obozretný a že odhad príjmov a výdavkov nám umožní vykonávať e, našu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. Mm, ne, Takže myslím si, že bude jednoduchšie, ak sa bude, ak stlačíte e, gombík napravo. Pán predseda vysvetľuje rečničke. Keďže sa rozpráva nepredpokladá k tomuto bodu, prejdeme hneď k stanovisku SOK 576 systémy vzdelávania podporujúce získavanie zručností a spravodajkyňou je Milena Angelová. Takže nech sa ti páči, máš opäť slovo. Ďakujem veľmi pekne. Uh, budem sa samozrejme snažiť, e, aby som vás neuspala. Um, dovolte mi odprezentovať vám to, aké zmeny sú potrebné na to, aby sme prispôsobili naše systémy vzdelávania požiadavkám trhu práce. Som povďačná kolegom študijnej skupiny, ktorí, boli, ktorí mi poskytli podporu. Myslím si, že sme si zanalizovali všetky diskusie, ktoré prebehli počas uplynulých troch predsedníctiev, pretože toto stanovisko sa začalo pripravovať koncom bulharského predsedníctva, potom sa pracovalo počas rakúskeho predsedníctva a teraz za rumunského predsedníctva by malo dôjsť ku kompletizácii tohto stanoviska. Um, venovali sme sa jednotlivým témam, ako napríklad digitalizácia a podobne. Diskutovali sme o rozličných aspektoch a ja, ja dúfam, že vám dnes predkladám naozaj dobrý dokument, ktorý bude možno využiť aj do budúcna a stavať na ňom. V stanovisku hovoríme, že pripúšťame, že vždy tu bude určitý nesúlad zručnosti. Nedokážeme sa tohto javu zbaviť, musíme ho brať na zreteľ, ale úroveň, ale úroveň nesúladu je dnes na, na, na, na takej úrovni, že to v nás vyvoláva obavy. Zabraňujú totiž Zabraňujú totiž občanom, aby využili náplno svoj kreatívny pot- potenciál e, podnikom, aby, aby naozaj ďalej rozvíjali svoju činnosť. Teda chcem, chcem zdôrazniť, že takýto nesúlad zručností má negatívny dosah na celú spoločnosť. Občania nie sú spokojní so svojou prácou um, a, a potenciálne ťahajú nadol e, i platy. Mm nedá sa náplno využiť potenciál pracovníkov, takisto to má dosah aj na produktivitu práce. Niektoré odhady poukazujú na to, že, Euró- že Európska únia stráca 0,8 um, ehm, eura ehm, na hodinu tým, že bohužiaľ tie zručnosti pracovníkov nie sú také, ako by mali byť. Takže preto navrhujeme niekoľko veľmi hmatateľných opatrení, ktoré, čl- ktoré navrhujeme členským štátom. A v prvom rade, pokiaľ ide o Pokiaľ ide o formálne vzdelávanie, tak platí, že čím lepšie je vzdelávanie, tým, tým je potom možné získať lepšie pracovné miesto. Samozrejme, vzdelávanie je dôležité a to mám na mysli samozrejme celoživotné vzdelávanie. Samozrejme, mali by sme brať do úvahy aj to, že mm, teraz už sa netreba učiť e, e, veľa údajov, pretože všetko sa dá vyhľadať na internete. Ehm, ale napríklad e, soft skills budú veľmi dôležité, ako napríklad kritické rozmýšľanie, spracovanie informácií a podobne. Pokiaľ ide o zručnosti, ktoré budú potrebné, okrem teda tých tzv. soft skills, budú, budú budú, bude dôležité vzdelávanie, te, tematické vzdelávanie a samozrejme je to dôležité aj napríklad pre, pre vzdelávanie žien a Ďalej je dôležité, aby aj duálne vzdelávanie bolo možnosťou. Potrebujeme takúto možnosť a mali by sme e, sa poučiť z, do, z tých dobrých skúseností kolegov, ako napríklad v Rakúsku a Nemecku, kde, kde, kde duálne vzdelávanie zaznamenalo obrovský úspech. Univerzitný titul ako taký nie je zárukou pre úspech, Mali by sme sa sústrediť na informovanie ľudí a zabezpečenie dôležitých volieb, aby mohli e, využiť tieto e, vzdelanie. So Ďakujem veľmi pekne. So Nech sa páči, končím. Rečnícky zoznam je uzatvorený. Pani Zvolska, nech sa páči, má slovo. Dobré Ďakujem pekne, pán predseda. Všetkým dobré ráno prajem. Chcem zablahoželať Milene k jej vynikajúcemu stanovisku, ktoré sa sústredí na veľký problém súčasnej doby. Je to nesúlad medzi tými zručnosťami na trhu práce, ktoré sa žiadajú a ktoré sa ponúkajú. Preto členské štáty musia vypracovať konkrétne opatrenia, musia prispôsobiť svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy a takisto musíme stále reagovať na zmeny, pretože stále sa niečo vyvíja, stále sú tu nejaké novinky, to znamená, tá situácia nikdy nie je rovnaká. Takisto treba využívať overené postupy a aplikovať ich ďalej. Pokiaľ ide o kvalitu tohto stanoviska, o tom hovorí aj to, že to malo byť prijaté bez rozpravy, a to by bolo bývalo škoda, pretože je vždy lepšie, keď kvalitné stanoviska sú E, predstavené na plene a môžu sa k tomu vyjadriť všetci členovia. Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý sme podali, e, je to, aby sme bod 1.8 uviedli do kontextu so stanoviskom SOK 521 o preuznávaní formálneho vzdelávania, teda kvalifikácií. Tak ako sme to napísali pred pár rokmi, ide tu v podstate o takú malú technickú úpravu, ale tým hlavným zmyslom tohto pozmeňujúceho návrhu je podľa môjho názoru umožniť to, aby to stanovisko tu bolo prediskutované, aby bolo predstavené všetkým, pretože to stanovisko si to zaslúži. Ďakujem. Thank you, Marie. Tatiana Babrovskiene, two minutes, please. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať Milene, ja som bola predsedničkou tejto študijnej skupiny. Teším sa, že sa jej podarilo zapracovať všetky pohľady a to veľmi vyváženým spôsobom a dokonca požiadala ešte aj o stret, tretie stretnutie študijnej skupiny, keď my už sme mali pocit, že niektorí členovia nemali kvôli štrajku možnosť vyjadriť sa, štrajku v Bruseli a vlastne nemohli prísť na to druhé zasadnutie študijnej skupiny. Nielen teda sa aj podarilo toto stanovisko takto dobre naformulovať, ale aj z technického hľadiska e, sa jej to podarilo zosúľadiť s tými pohnutými časmi, ktoré máme v Európe. Týka sa to tak vzdelávacích systémov, a to na všetkých úrovniach, od toho základného až po vysokoškolské A treba si uvedomiť, že zručnosti sú pravdepodobne tým riešením, ktoré ponúkneme, alebo ktoré tu je na to, aby sme sa vysporiadali s týmito výzvami. Yeah. Uh, the technologies change, business models change, uh, labor. Pokiaľ ide o snahu riešiť tie problémy v oblasti modelov zamestnávania, Takže ďakujeme pekne za toto stanovisko a dúfam, že tí, ktorí budú tieto stanoviska využívať, to využijú v plnej miere. Ďakujem pekne, Pavel Trantina, nech sa páči. Ďakujem, dobré ráno. Ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za veľmi dobrý prehľad tých víziev, ktorý predstavila v stanovisku. Myslím, že čo sa tam ukazuje, je to, že medzi tými úrovňami vzdelávania musíme propagovať predovšetkým flexibilné cesty, ako teda medzi nimi preplávať, ako uznávať a podobne. Spomenula soft skills, respektíve prierezové zručnosti, ako ich teraz nazývame, ktoré obsahujú tak tie soft skills, ako aj manažerské a podobne. A preto oceňujem vlastne bod 333, kde hovorím o tom, že Vysokoškolský diplom na začiatku profesijnej dráhy neznamená, že nebude treba robiť ďalšie zručnosti ďalej, pretože tá dráha sa bude predlžovať. Každý z nás, respektíve každý z dnešných mladých ľudí bude mať 10 rôznych povolaní, ktoré vystrieda v priebehu svojej životnej kariéry. To súvisí aj s bodom 1.8, kde sme sa snažili, ako už Mária veľmi pekne povedala, Snažili sme sa to objasniť. Viete, že minulý rok vypršala lehota, do ktorej mali členské štáty predstaviť nástroje na uznávanie kompetencií, ktoré boli nadobudnuté mimo školského vzdelávania, ale stav naplňovania tohto záväzku zo strany členských štátov je veľmi rôznorodý a preto chceme členské štáty povzbudiť. Takže ja viem a som presvedčený o tom, že náš technický návrh je priateľný a že to stanovisko bude obohatené. Týmto ďakujem. Ďakujem pekne. Milena, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, kolegovia, za vaše milé slova, aj za to, že ste predložili slova, e, stanoviska. E, ja príjmam tieto pozmeňujúce návrhy, pretože sa sústredia na zdôrazňovanie úlohy aj organizácií j a ja dúfam, že aj ja som ešte mladá a <clears throat> preto akceptujem tieto pozmeňujúce návrhy. Ja si myslím, že týmto je tá situácia vyriešená. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja to takisto akceptujem. Je niekto proti? Zdá sa, že nie je to prijaté, takže prejdeme hneď k hlasovaniu. OSOK 576. Systémy vzdelávania podporujúce získavanie zručností požadovaných na trhu práce. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie 130 za, dvaja sa zdržali, výborne, prijaté. Ladies and gentlemen, now will go to the debate on the European Citizen Initiative Stop Teraz prejdeme k diskusii o Európskej iniciatíve občanov Stop extrémizmu za účasti členov organizačného výboru organizačnej iniciatívy Vítam Sebastiana Reimera a Michela Laubša, ktorí sú členmi organizačného výboru Európskej iniciatívy občanov stop extrémizmu. Začnem teda, pokým sem prídu, úvodnými slovami k tejto veľmi dôležitej téme. Dámy a páni, ako viete, v apríli, to znamená o pár dní, nové nariadenie, ktoré sa týka nášho výboru, hovorí sa tu o participačnej demokracii, bude prijaté zo strany dvoch kolegislátorov a my a stane sa to teda súčasťou európskych predpisov. Reformuje sa týmto systém existujúci a dúfam, že sa nám podarí takto získať zjednodušený prístup, pokiaľ ide o zber podpisov pre iniciatívy zo strany občanov. Je to dobrá správa pre Európu, ale predovšetkým pre európskych občanov a ja sa veľmi teším, že kolegislátor bol pripravený na kompromis na to, aby sa prijali tieto zmeny v legislatíve pred európskymi voľbami. Toto dá občanom väčšiu možnosť vyjadrovať svoje hlasy a tie ich požiadavky budú vypočuté aj v kontexte rozhodovacieho procesu Európskej únie. Ako výbor my sa tešíme, ale zároveň sme pyšní, pretože ako viete, náš výbor urobil všetky úsilia z minulosti, už aj predtým, pred prijatím Lisabonskej zmluvy, aby tam táto možnosť priamej účasti občanov bola zakomponovaná a zohrávalo to, zohrávalo to kľúčovú úlohu na to, aby sa tento nástroj rozvíjal a bol úspešným príbehom Európy. V našom poslednom stanovisku z marca roku 2019 o novom návrhu komisie náš spravodajca pani Kingejo e, opakovala vyjadrenie, že náš výbor by mal byť súčasťou tohto procesu. Vždy, každý rok organizujeme konferenciu e ICID, kde vlastne hovoríme o fungovaní toho, čo nefunguje a čo by sa mohlo zlepšiť. A 2. apríla, to znamená o pár dní, budeme mať 8, 8 edíciu týchto, tohto podujatia, na ktorom sa zúčastníme. Bude to otvorené zo strany podpredsedu komisie Timmermansa, ktorý bude prezentovať občanom nové pravidlá ICI nášho výboru. My podporujeme takéto podujatia na to, aby sa všetci členovia mohli stretnúť a diskutovať. A v tomto kontexte sa teraz teším, že vám môžem predstaviť pána doktora Sebastiana Reimera a pána Michaela Laopša, ktorí tu budú dnes prezentovať piatý úspešný, piatý úspešný piatú úspešnú výzvu Zastavte extrémizmus. Je to iniciatíva, ktorá od oficiálneho spustenia vyzbierala 1,6 miliónov podpisov. Je to neformálny číselný údaj, pretože tieto podpisy sa teraz certifikujú na úrovni členských štátov, ale skutočne to je impresívne. A teraz vám odprezentujem hlavný cieľ tejto iniciatívy a už vidíte, že vlastne ten nadpis hovorí dosť a je veľmi dôležité, aby tá iniciatíva bola dnes odprezentovaná v rámci prípravnej fázy na európskej voľby na to, aby sme zabránili tomu riziku vstúpajúceho extrémizmu. Myslím si, že je veľmi dôležité aj pre náš výbor, aby sme ešte raz opakovane potvrdili to, že sme prvou inštitúciou, ktorá vlastne dá slovo takejto úspešnej iniciatíve predtým, než sa to odprezentuje na komisii po tom, čo už budú overené, certifikované tie podpisy. Takže teraz skutočne bez nejakého odkladania odprezentujeme krátke video, ktoré vám ukáže hlavné témy a výdobytky tejto iniciatívy a potom dostanú slovo naši hostia na to, aby odprezentovali vám tú iniciatívu a bude nasledovať diskusia s členmi. Ďakujem pekne, začnite video. Europe has changed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 Nekosok. Chcel by som vám poďakovať za toto pozvanie, za prezentáciu, ktorú môžeme tu u vás urobiť. Ako povedal pán predseda a chválil teda náš úspech, možno si myslíte, že sme mali priniesť nejaké šampanské, aby sme oslavovali, ale my sme ešte stále vo fáze, kde overujeme podpisy. Je pravda, že sa nám podarilo vyzbierať 1,6 milióna podpisov do posiaľ, ale tieto musia byť overené a momentálne sme teda ešte obozretní, pokiaľ ide o taký právny rast výsledku tejto iniciatívy. Predtým, než autor navrhovaného textu predtým, ešte teda dostane slovo pán Reimer a v stručnosti zosumarizuje návrh tejto smernice, Eh, ja by som vás chcel trochu informovať o tej iniciatíve našej a o tom, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Zastavte extrémizmus, to je európska iniciatíva, ktorá by chcela prelomiť tú európsku únavu, únavu pokiaľ ide o riešenie otázok prejavov extrémizmu z pravice, z lavice, alebo ak to je aj nábožensky motivované. A chceli by sme európsku politiku, európske inštitúcie a občanov dať dokopy na to, aby sa stretli a spoločne hovorili o tom, ako my všetci môžeme riešiť tieto problémy a bojovať proti tým extrémistickým štruktúram v Európe. Nemusím teraz snáď sa vrácať k tomu, čo sa udialo nedávno na Novom Zélande alebo tento týždeň v meste Utrecht. My skutočne musíme konať spoločne a to je hlavný cieľ tejto iniciatívy. Takže ako som už predtým povedal, my by sme radi bojovali proti pravicovému extrémizmu, ale aj lavicovému extrémizmu, nábožensky motivovanému extrémizmu, nenávistným príhovorom na online, offline, v rámci nášho výzvy, eh, ktorú tu prezentujeme. Dovolte mi povedať, že nenávisť je prvkom, ktorý narúša štruktúry našej spoločnosti. Právny štát ako keby zohráva menšiu úlohu v rámci našich politických diskusí. Základné práva Európskej charty základných práv potrebujú novú podporu potrebujú hlavne podporu zo spoločnosti. Influence from groups and countries o vplyv skupín a krajín mimo EÚ narastá. Teroristické útoky sa dejú. Tu vidíte štatistiku teroristických útokov od roku e, od udalosti v New Yorku 9-11. Vidíte až do roku 2017, že, e, že islamistické Teroristické útoky bohužiaľ sú e, najpočetnejšie, potom pravicový extrémizmus i ďalšie. My by sme radi vytvoriť e, nestranný európsky príklad, ktorý nebude len povinný a mohol by zohrávať úlohu v EÚ, ale tiež mimo EÚ Taktiež by sme radi, e, a o tom bude Sebastian ešte hovoriť, e, nájsť, e, bojovať proti zahraničnému financovaniu extremických štruktúr. My nemôžeme dopustiť, aby zahraničné finančné skupiny presuny sa diali tu v Európe. Len pokiaľ ide o moslimské bratstvo, islamské skupiny, 120 miliónov eur do, bolo do roku 2017 presunutých na európske bankové účty. Financovali sa mešity, kde extrémizmus a fundamentalizmus boli prednášané a my by sme chceli požiadať európske inštitúcii, že sú totiž nebezpečnejší než chudobní extrémisti a preto tieto by bolo treba Eh, postihovať tieto eh, teda transakcie. Toto financovanie by sa malo stransparentniť a my by sme chceli žiadať postihy, ak sa udeje nezákonná transakcia. Taktiež by som rád spomenul, že definícia toho, čo extrémizmus je, by mohla byť zložitá alebo diskutabilná. My tvrdíme, že každý sa e, správa extrémisticky vtedy, keď sa snaží znižiť základné práva zapísané v Európskej charte základných práv. Táto osoba alebo e, inštitúcia sa bude považovať za extrémistickú. Chceme nulovú toleranciu pre extrémistov a toto je jeden z hlavných bodov našej iniciatívy Sebastian to neskôr popíše. Aby som skrátil svoje slova, trošku preskočím zo pár priesvitok. Chceme, aby tu bola EÚ ešte pre naše deti a našich vnukov. Európska únia musí odpovedať na veľké otázky členské krajiny ich odpovedať nemôžu. Extrémizmus, terorizmus, pravicový extrémizmus, nenávistné prejavy, to nie je problém, ktorý sa dá vyriešiť na národnej úrovni. Vyriešiť sa dá len v nadnárodnej úrovni EÚ. Myslíme si, že taktiež Európska únia a jej inštitúcie môžu nadobudnúť vieru a dôveryhodnosť cez takéto kroky. 1,6 miliónov podpisov dokazuje, že občania EÚ chcú, aby európske inštitúcie konali a o to my žiadame. Než prejdem do podrobností, rád by som vám predstavil Sebastiana Reimera. Sebastian, je právny e, expert, autor našej e, protiextremistickej iniciatívy a vám teda dám aj slovo. Ďakujem pekne za príležitosť tu prehovoriť. Ja som e, právny expert. Moja kariéra e, začala v kancelárskom úrade v Rakúsku. Keď som začal tam hneď po štúdiách pracovať, v našom kancelárskom úrade bola e, tradícia, že mladí zamestnanci e, si mohli prehliadnúť to náš kancelársky úrad. Tento prehliadka sa za, začala v pivničných priestoroch, kde boli e, e, uväznení svojho času e, predstavitelia revolúcie. Neskôr boli popravení. Bol to veľmi dobrý začiatok pre prácu s, vládnou inštitúciou, ktorá má na, na starosti základné práva. To je totiž úloha federálneho úradu kancelárie v Rakúsku aby sme vedeli, aby ľudia vedeli, čo vlastne chránime. V Európe sme bojovali, treba si to uvedomiť, pracovali sme na tomto, diskutovali sme to, prelialo sa množstvo krvi, aby sme dosiahli to, čo máme teraz v, v tejto charte. Tu sa udialo mnoho snahy a ak si prečítate e, e, tlač, uvedomíte si, že sme v veľmi kritickom stave na jednej strane tu máme e, extrémistov. Všetci si ešte pamätáme hrozné zábery e, z Christchurchu. E, vieme, že mnohí iní ľudia si to využívali na propagandistické účely, aby vytvorili nových extrémistov, aby sa pomstili. A určite to bude treba povedať, že e, e, fašizmus či e, islamizmus sú len dve strany tej istej mince. Nesmieme byť ticho, musíme dávať odpovede tak, ako nás to Európanov učili. Náš, naša história nás už naučila, že my vieme odpovedať len liberálne, lib, liberalizmom cez e, Eh, právny štát, preto som navrhol eh, smernicu. V živote som nikdy nebol politicky aktívny, ale tieto eh, útoky, tieto agresie ma k tomu donútili. Nie je to úloha ľahká, nie je príjemná. je to e, e, tak, že 80 ktoré som stretol, osôb, ktoré som stretol, boli pod policajnou ochranou a to e, treba povedať, že my sme sa stretávali ľudia s, nie s extrémizmi, ale s, tým, s, s extrémistami, ale s tými, ktorí proti ním povstali, napríklad liberálni moslimovia, ľudia, ktorí bojovali proti pravicovému extrémizmu sú našimi partnermi, boli našimi partnermi. A práve preto sme navrhli smernicu, aby sme našli konkrétne riešenia, odpovede. Myslím si, že prvá vec, ktorú potrebujeme, je jasná definícia toho, čo je extrémizmus. Ľudia, zákonodarcovia, orgány nemôžu konať, kým nevedia, čo extrémizmus je. Momentálne hovoríme o najextrémnejším ľavicovým pravicovým javom, to je štatistický postup. My sme to zmenili, pretože štatistický prístup nepomôže, ak máme pravicový posun v celej spoločnosti. Potom totiž e, statistika najúplnejšej lavice a pravice sa posúva spolu so zmenami v tej spoločnosti. Čo sme teda my zmenili, je definícia extrémizmu na základe obsahu. Ak ničíte základné práva, ste extrémista podľa tejto smernice. Čo tu je dôležité a čo množstvo extrémistov, sa, čoho sa bojí, je transparentnosť. Zaviedli sme predpisy na základe e, princípov spravodlivého súdneho postupu a štandardov e, právneho štátu, rešpektujúc tieto ako extrémista sa dostávate na zoznam, ktorý je na internete a to dáva mm, inštitúcia možnosť vyhnúť sa extrémistom, odsúdiť ich. Toto je kombinácia pozitívnej a negatívnej motivácie. Ten zoznam je negatívna motivácia, ak chcete E, nechcete byť na tom zozname, nebuďte extrémista. A je tu aj pozitívna motivácia. Mali by sme chváliť ľudí, ktorí zlepšujú základné práva v spoločnostiach, v inštitúciách, vzdelávacie inštitúcie veľmi často, orgány, všetci, ktorí poskytujú služby a výrobky, ak pracujú v prospech národných e, základných práv, mali by dostávať o tom určitý certifikát. Poznáme to z oblasti organických potravín. Takto môžeme týchto ľudí podporiť. Mali by sme to robiť. Nezaujíma vás napríklad, kam chodia vaše deti do školy? Boli by sme naozaj, boli by sme kľudnejší, ak tá škola má ten certifikát. Ak to je tak pozitívna motivácia. Čo je ešte teda ten extrémizmus, tá definícia, ktorú som vám nedal. Všetko začína s nenávistnými prejavmi. Hate speech, nenávistný prejav, je jedna z najnebezpečnejších vecí, zasahuje ľudí cez sociálne médiá, umožňuje kampane, v pozitívnom i negatívnom zmysle. My všetci používame sociálne médiá, ale môžete to používať na negatívne spôsoby, na negatívne účely. Je to veľmi mocná zbraň. Preto sme mali najprv abstraktnú definíciu, že ničí, ničí základné práva, ale zapojili sme aj 27 konkrétnych prípadov, aby sme uľahčili implementáciu smernice je tu ten nenávistný prejav, ale tiež ďalšie príklady, kampaň proti vzdelávaniu, nebezpečná vec. Neviem, koľko z tých pracovných miest, budeme, čo máme dnes, budeme mať od 5 či 10 rokov. Predstavte si, ak sa zvýši nezamestnanosť. Pre politickú stabilitu to nie je dobré. Máme tu systematické právnu diskrimináciu, napríklad e, e, šariu ako súdne e, inštancie, diskriminácia žien ďalej a dôležitý prípad extrémistov, ktorí podporujú ďalších extrémistov informovaním, spoluprácou alebo poskytovaním financií. V neposlednej miere pozitívna motivácia, ako som povedal, je tá certifikácia, neutrálna definícia ďalej a potom máme aj e, tú negatívnu, tie zoznamy a potom sa e, taktiež finančné postihy, veľmi dôležitá vec. Samozrejme, e, v tejto smernici nie je e, väznenie zapracované. Poznáte z príbeh Abu Ghraib. Ako najlepšie e, bojovať proti tvrdým extrémistom. v ironickom zmysle, uväznite ich spoločne s inými extrémistami a tam sa školia byť ešte horšími extrémistami. <clears throat> Takisto je veľmi zlé, keď majú veľa prostriedkov finančných, veľa zdrojov, takže ja som špecialista v ochrane e, osobných údajov a v ochrane súkromia. Mali sme veľmi e, e, e, znepokojivý vývoj v oblasti práva pre ochranu osobných údajov, napríklad v smernica ochrany osobných údajov. Prečo chrániť len jedno z týchto základných práv? Prečo len jedno? Prečo nie aj tie ostatné? Ak si pozriete článok 54, to je jeden z najdôležitejších z karty základných práv, hovorí, že sa nesmie zniži, zničiť jediné e, základné právo, argumentujúc druhým, argumentujúc e, fundam, základným e, právom. Všetky musia byť dosahované e, rovnoceným rovnakým spôsobom. A preto som e, dostal ten nápad, že by sme mali postihovať ničenie ďalších e, práv e, s postihom až do 20 miliónov. Tak sme, taktiež sme zapracovali kompenzácie i zjednodušené kompenzácie, tak ako ich poznáme zo zákona o diskriminácii. Je tu množstvo právnych nástrojov, ktoré sa na novo kombinujú v tejto smernici 40 strán. Veľmi rád vám ju predstavím osobne potom podrobnejšie. E, chcem vám poďakovať za vašu pozornosť. Ďakujem. Thank you both for your presentation. Veľmi pekne ďakujem obom za prezentáciu. Nech sa páči, následuje rozpráva. Najprv predseda skupiny číslo 2, Oliver Redke, na 4 minúty. Nech sa páči, Oliver pochádza tiež z Rakúska. I'm here. Okay. Thank you, thank you, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobré ráno vážený pán Reimer, vážený pán Laubš, aj za skupinu zamestnancov by som, si vás, by som vás rád privítal na pôde e EHSV. Um, boli sme svedkami nedávnych e, teroristických útokov a nastal čas, aby sme začali uvažovať na, nad tým, ako bojovať proti nenávisti, proti terorizmu a extrémizmus vedie k polarizácii našej spoločnosti. A netýka sa to len jedného náboženstva či jednej skupiny. Ide o niečo, čo rozdeľuje naše spoločenstva. Um, násilný extrémizmus má dosah na každú spoločnosť. Ja sa domnievam, že my všetci tu súhlasíme s tým, že musíme pokračovať v boji proti nenávisti, diskriminácii, um, nenávistnému extrémizmu, deštruktívne politické sily predstavujú riziko pre našu demokraciu. To je problém, samozrejme, a Európa nie je voči nemu imúnna. My, skupina zamestnancov, súhlasíme s tým, že nestačí bojovať proti extrémizmu, ale že treba mu predchádzať. A to všetko začína už na školách na školách musíme s touto, s touto činnosťou už začínať. Musíme začať e, informovaním o online platformách. Musíme samozrejme bojovať proti sociálnym problémom, ktoré vedú, ktoré vedú k vylúčeniu. Musíme, musíme posilniť postavenie našej mládeže. Čiže musíme im dať nádej do budúcna, vrátanie, vyhliadky na dobré pracovné miesta, ktoré im poskytnú dobré, dobrú životnú úroveň a jasnejšiu budúcnosť. Občianská spoločnosť zohráva takisto dôležitú úlohu. Koncom budu- minulého roka náš výbor prijal stanovisko, pokiaľ ide o prevenciu rozširovania teroristického obsahu online. A v rámci tohto stanoviska sme volali po jasných právnych definíciách konceptov ako napríklad teror, ako napríklad obhajoba terorizmu, aby bolo jednoduchšie stíhať páchateľov um, Európska únia členské štáty už môžu podniknúť e, určité kroky. Um, musia prijať prístup nulovej tolerancie voč, voči nenávisti online. Um, nenávisné prejavy online sú, sú narastajúcim problémom. Často majú negatívny dosah. Sociálne médiá a ďalšie fóra online sa využívajú alebo zneužívajú na, na, na šírenie nenávisných prejavov a zároveň treba ešte zdôrazniť aj dôležitosť e, e, obrany slobody prejavu a obrany slobody prístupu k informáciám pre všetkých európskych občanov, pretože protiopatrenia nemôžu mať nikdy za následok cenzúru alebo seba cenzúru. Teda naša reakcia na túto hrozbu by by, by nemala byť namierená proti hodnotám, za ktoré bojujeme, čiže proti slobode, spravodlivosti, právnemu štátu. A a naša skupina kľúčovým spôsobom prispieva k tejto práci. Ďakujem ešte raz za to, že ste prišli medzi nás a naozaj dúfam, že vaša iniciatíva prispieje k celému procesu úvah, pretože len, dialogom a, len vďaka dialogu a spolupráci nájdeme riešenia, ako bojovať proti týmto nedúhom. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, Oliver. Nech sa páči, Loan na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem. Pán Čilien Lohan, ďakujem veľmi pekne. Áno, my by sme chceli doplniť celé diskusii dnešnej následovné. Samozrejme, um, všetci sme svedkami popul- nárastu populizmu a extrémizmu, ale treba mať jasno v tom, o čo ide. Uh, Ehm, hospodárske systémy, finančné systémy nám tu kolabujú a riešením e, tohto kolapsu bolo opätovné vybudovanie takmer takého istého systému a, je, a jeho financovanie cestou úsporných politik a opatrenia. To vlastne znamenalo, že mnohí bežní občania zaplatili neproporčnú cenu za záchranu systému, ktorý skolaboval a ktorý im na nič nebol, neposlúžil im. A teraz takmer 10 rokov po a vzhľadom na odkazy, ktoré počúvame od politikov, um, sme, sme na ceste k, ne, k ekonomickému oživeniu. Um, áno, vieme, ako sa meria HDP a tak ďalej. Um, áno, zaznamenali sme ekonomický úspech, ekonomika sa pozviechala, ale uh, v realite v reále často občania pociťujú niečo úplne iné. Máme tu ukazovatele ako, ako bezdomovectvo, migrácia, chudoba, problémy, problémy s, klimatic, s klimatickými zmenami, degradácia pôdy. Čiže ten, ten, ten obraz je, je, sa líši od toho, od obrazu, ktoré vytvárajú ekonomické ukazovatele. Naozaj um, často tá skutočná Európa nie je nie je tá istá, ako sa nám tu maľuje ten obraz. A ja si myslím, že to práve vytvára veľmi živnú pôdu pre populizmus, pre extrémizmus, pre falošné správy, dezinformácie, pretože tu chýba dôvera. Ehm, často často my, my napríklad sa v rámci výboru snažíme pracovať, snažíme sa spolupracovať s parlamentom a komisiou a snažíme sa využívať pri, nástroje, ktoré sú v dispozícii na riešenie týchto problémov. Mám na mysli napríklad ci, ciele Ehm, rozvojové ciele milénia, ktoré sú, aj, ktoré sú aj o ekonomických potrebách, o právach ľudí, o riešení týchto práv v ekonomickom kontexte. A ja si myslím, že naozaj musíme mať jasno v tom, že treba reálne pristupovať k ekonomickým zmenám. A ak sa nám to nepodarí, tak naozaj sa nám nepodarí ani vykoreniť extrémizmus. Ďakujem veľmi pekne, Čilien. Gonzalo Lobo Xavier z Portugalska na 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vystúpim po portugalsky. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste prevzali na seba túto iniciatívu. Táto iniciatíva, ako ju vnímam ja, začala dobre, ide o pozitívnu iniciatívu, vysiela pozitívne posolstvo a podľa mňa pozitívne odkazy sú tým správnym spôsobom, ako zastaviť extrémizmus. E, podľa mňa veľa z toho, čo sa v súčasnosti v Európe deje, a samozrejme máme na mysli Európu dneška, Mm, všetko mm, deje sa tu veľmi mm, vieme, že sú tu negatívne javy, musíme, musíme sa preto dobre zamyslieť a nerobiť tie isté chyby znovu a znovu. Vaša iniciatíva hľadí do budúcna a neexistuje žiadny jednoduchý recept na zastavenie extrémizmu. Ja si myslím, že občania by sa mali viac zapájať, zapájať do života svojich spoločenstiev a lepšie by mali byť integrovaní do spoločnosti. My by sme boli radi, aby e, naozaj došlo k plnej, k integrácii v plnej miere a my sme Európanmi, žijeme v priestore, e, kde sú dobré sociálne systémy, vysoká životná úroveň. Určite musíme preto z tohto kľúčového aktíva vychádzať. Mm, máme zodpovednosť takto konať a bojovať proti týmto neduhom. Európa, e, v Európe sa podľa niektorých Európa stratila už čas o svojej konkurencieschopnosti, ale, e, tá, ale to nemalo dosah na, e, na koncept sociálneho štátu. E, podobne stále zaznamenávame rast a naša občianská spoločnosť je príkladom pre celý svet. Možno sme stratili čas o svojej konkurenceschopnosti v poriadku, ale napriek tomu náš sociálny model je najlepším modelom v svetovom meritku. Vych... Žijeme v mierových časoch, snažíme sa snažíme sa podporovať, posilňovať naše európske hodnoty. V súčasnosti žijeme v žijeme v časoch, kedy je sloboda e, nepopirateľným právom, ale a preto je Európa dobrým miestom na život a my si to ceníme. Musíme rešpektovať e, voľbu všetkých nemôžeme niekomu niečo nanútiť, nemôžeme, nemôžeme prikázať, čo budeme jesť, e, ku komu sa budeme modliť. Využíme dnes sa bezprecedentným spôsobom využívajú sociálne médiá, ale tie možno využiť e, rôznym spôsobom. Musíme rešpektovať slobody všetkých. Ja Samozrejme, vítam túto iniciatívu a naozaj sa teším tomu pozitívnemu posolstvu, o ktorom ste hovorili. Žijeme v Európe a budeme žiť v Európe, využívajúc tento sociálny model. Ďakujem veľmi pekne. Obrigado. Ďakujem. Nech sa páči Cinzia del Rio z Talianska na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Sebastian a Michael za predstavenie iniciatívy. Ďakujeme aj za informácie o právnych aspektoch tejto definície. Určite práca nekončí touto iniciatívou. Európa potrebuje takéto iniciatívy pri boji proti extrémizmu Extrémizmus je veľmi nebezpečný. Potrebujeme presne takéto priame, jasné posolstva na to, aby sme mohli bojovať proti všetkým druhom extrémizmu. Najmä v tejto fáze európsk- eh, kampane eh, pred európskymi voľbami. Ehm, často sa v Európe využíva extrémizmus, extrémistické odkazy a vlastne, vlastne to posilňuje aj často ča, čas, často tomu nahrávajú aj nejednoznačné vyjadrenia a m, mm, politické vyhlásenia. Mnohí, mnohí, budú, mnohí napríklad u nás v Taliansku budú kandidovať a prestierajú, že sú zástupcami nás všetkých. Treba bojovať voči všetkým formám extrémizmu. Pre mňa to znamená aj boj proti rasizmu, xenofóbii, diskriminácii, novému, novému nacionalizmu, novému fašizmu, voči všetkému, čo sa tu šíri po Európe a často, samozrejme, toto všetko vedie k strachu, neistote, proti európskym náladám. Ja chcem jasne povedať, že e, ja chcem povedať, že samozrejme e, naše slobody, základné práva sú niečím nepopierateľným a musíme musíme bojovať proti akým, akýmkoľvek nenávisným prejavom. Um, musíme posilňovať diverzitu, musíme bojovať za diverzitu, musíme musíme sa samozrejme aj otvárať, nemôžeme sa uzatvárať. A táto iniciatíva je dôležitým krokom. Musíme stavať na takejto iniciatíve, aby sa nám podarilo vybudovať e, Európu spolužitia, solidarity, inklúzie s tým, že do toho musíme zapojiť progresívne, progresívne sily, občianskú spoločnosť. Um, musíme musíme samozrejme demokraciu budovať um, už musíme budovať demokraciu, musíme si pripomínať naše hodnoty. Ja chcem pripomenúť, že dnes je Medzinárodný deň boja proti rasizmu. Grazie. Ďakujem, pán Longo, ďakujem veľmi pekne. Dnes diskutujeme o návrhu ktorý sa týka tém, ktoré sú blízke srdcu európskych občanov. Ehm, včera, sa poku- včera došlo k pokusu o atentát. Šofér autobusu sa pokusil zapaliť autobus, v ktorom bolo 50 detí. A on protestoval proti tomu, že dochádza k toľkým úmrtiam v Stredozemnom mori a vieme, všetci vieme, že sú, je, tu, je tu aj určitý extrémizmus slov, extrémizmus prejavov. Z, sme toho svetkami aj v, v aulách, v sálach a u nás pán Salvini, minister e, vnútra, je, je tým, ktorý naozaj používa takéto, takéto extrémistické prejavy. Je tu aj extrémizmus symbolických gest, najmä počas nedávnych čias sme boli svedkami toho, že došlo k poškodeniu e, posvetných miest, cintorínov vo Francúzsku či v Ríme. Um, A je tu aj extrémizmus politických volieb, politického výberu. Um, sme toho svedkami napríklad v Maďarsku, Poľsku najmä. Tam, kde dochádza k útokom na základné práva občanov, na, dochádza k útoku na slobodu tlače. Preto treba reagovať na takéto nebezpečné prejavy. Ehm, komisia komisia nevždy e, razantne razantne e, odsudzuje tieto, tieto prejavy. Čiže e, máme tu Európu dvojrýchlostnú. Ehm, jednak Európu, ktorá je citlivá v oblasti ekonomickej, ale menej citlivá, pokiaľ ide o takéto nenávisné prejavy. Takto nemôžeme ďalej pokračovať. Ďakujem, Antonio. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo e, Stefan Bufto, nech sa páči. Máte 3 minúty, ďakujem pekne, pán predseda. Otázka extrémizmu je veľmi dôležitá, ale aj delikátna otázka, pretože naše spoločnosti sa stali opäť spoločnosťami násilia. Už sme neboli zvyknutí. Noviny Le Monde odhadujú, že minulý rok zhruba 3000 ľudí zahynulo ako obete islamistických atentátov vo svete. A teraz sme tu teda pred takým hnutím, ktoré vychádza z toho, že násilnosť je vyjadrením legitímnym, legitímnym vyjadrením svojho stanoviska, pozície, aspoň pokiaľ ide o teroristov islamistický, pokiaľ ide o Black Box, ktorí zničili Paríž minulý týždeň a My v reportážach o týchto udalostiach v Paríži z minulého týždňa sme počuli výpovede ľudí pred domom, ktorý horel. Videli sme tam ženu a jej dceru na jednom poschodí a počujeme, že my upečieme bohatých. Takže zdá sa, že sa nachádzame v situácii, kde nenávisť je ako keby legitimizovaná a násilnosť je legitimizovaná tým, tými, ktorí ju uplatňujú. Toto je extrémizmus, to je legitimizácia násilnosti ako spôsobu riešenia. Ja som bol podpredsedom starostu vo Versailles a tam, tam v jednej židovskej škole boli zabité deti. A keď zabije niekto deti takýmto spôsobom, tak skutočne tu dochádza k odlučteniu E, tých, ktorí takéto niečo spáchajú. Jednoducho nemôžeme sa míliť, pokiaľ ide o ciele. To sa nemohli sa pomýliť. Takisto jednoducho tieto stanoviska ľudí treba zbaviť týchto násilností. Môže mať niekto veľké presvedčenie, silné presvedčenie o niečom, ale sloboda vyjadrenia predsa je niečo dôležité. Nebudeme niekoho súdiť za to, že má názor. už počas francúzskej revolúcie, kde boli takisto násilnosti. 17 tisíc ľudí bolo odsúdených na trest smrti gilotínou, veľa žien. A to bolo všetko opodstatnené spoločnosťou. A kto nemal nejakú, nejaký certifikát, že je v poriadku, tak toho popravili. Takže my musíme bojovať proti teroristom, proti islamistom a iným terorist, ter, teroristom, ktorí teda majú islamistické motivácie. Ale čo urobíme, pokým títo ľudia sa ich zatiaľ iba vyjadrujú a neurobili nejaký trestný čin? Dáme niekoho do väzenia za to, že je fašista, že je anarchista, že je islamista? Takže ťažko sa bojuje proti extrémizmu a vaša iniciatíva možno je jedna z možných riešení, ale treba byť opatrný. Ďakujem pekne, Stefan. A teraz dostane slovo ako posledný eh, ako posledná rečnička je tu pani Ženeviev Savini. Nech sa páči. Dobrý deň, budem hovoriť po francúzsky. Ja som členkou skupiny 3 Diverzita v Európe. Ja som sa chcela vyjadriť tejto diskusii, pretože ja nechápem zmysel tejto občianskej iniciatívy. Ja nechápem, prečo sa tak nazýva a keď som si pozrela na internete, to, čo s touto iniciatívou súvisí, niektoré tie e, linky na internete nefungovali, takže sa mi to neobjasnilo. Je to boj proti extrémizmu, ale neviem presne, akým spôsobom. Takže teraz už v rámci tejto diskusie som pochopila viac, ale vidím, že sú tu stále hrozby. Hrozby v tejto iniciatíve, hrozby práve pokiaľ ide o hodnoty Európskej únie, ktoré tu boli pripomenuté opätovne včera a dnes, to znamená ľudská dôstojnosť, práva ľudské, spravodlivosť sociálna, právo, oddelenie justície od štátu. Vidím, že tu sa ohrozuje sloboda vyjadrovania, Je pravda, že fungovanie Európskej únie je také, že vlastne u, európske zmluvy ako keby mali ústavný charakter a je tu veľa ľudí, ktorí to kritikujú, ktoré by chceli tieto zmluvy zmeniť, vymaniť sa z týchto zmluv na to, aby sme nešli cestou úspor, austerity, ale aby sme podporovali aj tých, ktorí možno nezarábajú toľko, ktorí možno vnímajú situáciu inak, napríklad pokiaľ ide o uplatňovanie pesticídov, keď hovoríme o poľnohospodárstve. Takže extrémizmus. Trochu sa to objasnilo v, te, v tejto diskusii, ale myslím, že dlho treba ešte hovoriť o tom, čo sa pod týmto termínom skrýva. Treba byť presnejší. Chceme hovoriť o nejakých hnutiach, o vládach extrémno-lavicových, ktoré, sú, ktoré bojujú proti vlastným občanom. Chceme utíšiť všetkých tých e, občanov, ktorí sa proti, stávajú proti viacerým veciam. Ja jednoducho nedôverujem tejto iniciatíve veľmi Zdá sa, že pre mňa, čo je najnaliehavejšie momentálne je boj proti chudobe, proti tým sociálnym problémom a keď budeme riešiť tieto problémy, tak sa nám podarí vyriešiť to všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže na záver tejto diskusie by som chcel povedať, že sa treba poďakovať vám všetkým za význam vašej účasti na tomto podujatí. Chcem sa poďakovať organizátorom tohto, tejto iniciatívy, pretože vy ste prešli od slovku skutkom. A my vieme, že my, ak chceme bojovať proti extrémizmu, chceme sa vyhnúť tomu, aby sme vytvorili ďalší extrémizmus. Ale vaša iniciatíva se, si uvedomuje tieto rizika a chce sa sústrediť na tie problémy. Teším sa, že táto iniciatíva štrukturovala odpoveď na tie útoky voči našim ústavným hodnotám a základom v Európe, ktoré teda nie sú ukotvené iba v charte základných práv, ale aj v článku 2 zmluvy. Pokiaľ ide o tie základné hodnoty, na ktorých stojí celá Európska únia. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz za to, že ste prišli. Myslím, že sme tu počuli e, vyjadrenia aj k problematickým okruhom, tak ako sa vyjadril práve Stefana Ženeviev. Je tu riziko, že ak niekto chce niečo e, poriešiť, aby sa situácia zlepšila, môže sa to vymknúť z rúk a my chceme, aby sme sa týmto nebezpečenstvám vyhli a som si istý, že vám sa to podarí a vaša iniciatíva skutočne je dobre načasovaná v tomto období, v ktorom žijeme. Takže teším sa, že môžem povedať, že tu nedošlo iba k demonstrácii toho, že občania sa chopili iniciatívy. Myslím, že to môže prispieť k budovaniu Európy a preto vám želám skutočne veľa úspechov, pokiaľ ide o overenie tých podpisov. Ja som presvedčený o tom, že veľká väčšina z týchto podpisov bude platná a som ochotný podporiť vás vo vašom úsilí, keď sa budú tieto podpisy predkladať v parlamente. Už to bude asi pred novým parlamentom, ale my prispieme k tomuto procesu. Takže je to aj príležitosť, aby som vám všetkým teraz povedal, že my sa uberáme v našej práci rovnakým smerom, organizujeme konkrétnu diskusiu na pléne v máji, to znamená týždeň pred voľbami, ohľadne boja proti antisemitizmu. To je jedna z rastu, jeden z rastúcich problémov, ktorý sa tu objavuje a musíme riešiť túto otázku. Takže ďakujem vám veľmi pekne ešte raz a teraz už prejdeme k druhej diskusii dnešného programu. Chcel by som teraz pozvať pána predsedu Bednaskonyho a takisto aj ďalších panelových diskutérov, aby prišli ku mne. Vážený pán predseda Bernasconi, pani Kuver, eh, vítam vás v našom výbore. Je pre nás vždy veľkou radosťou, že vás môžeme privítať tu medzi nami v Bruseli a takisto je to možnosť poďakovať sa vám za vynikajúce prijatie, ktoré ste nám zabezpečili pred pár mesiacmi v Paríži vo vašom hospodárskom, sociálnom a environmentálnom výbore máte rovnaké akronymum, ale uh, nie je to ten istý výbor. Ja sa teším tejto spolupráci, ktorú máme, tá je už dlhá a dobrá. Antoine Saint-Exupéry povedal, že kameň nemôže byť nič iné ako kameň, ale E, ak sa kamene spoja, tak môžu vybudovať krásny chrám. To znamená, budujme spolu tento chrám európsky, ten, túto európsku konštrukciu. Máme tu početné úspechy už v minulosti, ktoré svedčia o našej spolupráci. Vaša inštitúcia sa angažuje e, v tejto spolupráci a v spolupráci s podobnými organizáciami aj v rámci Európskeho semestra, ktorému predseda, kolega Gonzalo Lobogo. A v rámci občianských konzultácií sa angažujete tak ako aj my. My vieme veľmi dobre, že môžeme s vašou podporou počítať, tak ako sme to robili už aj v minulosti. Sur celui du livre blanc de la Commission européenne sur l'avenir de l'Europe. Pokiaľ ide o bielu knihu, na ktorej participoval ešte môj predchodca, bol to skutočne veľký úspech, veľký úspech za veľkej účasti zúčastnených strán. Eh, spomíname si, že podujatie z roku 2017 a jeho výsledky sa objavili aj vo, vašo, vo vašej rezolúcii a odzrkadilo sa to vlastne aj v Bielej knihe. V knihe pán Bernasconi, chcel by som povedať, že Predstavitelia štátov musia prispieť takisto k tejto diskusii, musia sa vyjadriť predovšetkým v tejto období pred voľbami a treba načetnúť určité línie budúceho smerovania Európskej únie, aby sme presne vedeli, ako situácia bude smerovať po voľbách. A pokiaľ ide o nás, tak sme prispeli tomuto procesu takisto. Chceme trvalo udržateľnú Európu, tak ako sme o tom hovorili včera v pléne. E, teším sa včerajšiemu textu. Je tu viacero posolstiev a chcem len zdôrazniť našu podporu myšlienke európskej, jej hodnotám a výsledkom Trváme tiež na neryhnutnosti na európskej úrovni globálnej stratégie, aby sa spustila agenda 2030 eh, pre trvalo udržateľnú Európu. Potrebujeme vyváženú stratégiu, integrujúc výzvy konkurencie schopnosti, ochrany životného prostredia a sociálnej inklúzie Tiež je potrebné pripraviť skutočnú digitálnu transformáciu, ktorá umožní podnikom v Európe zostať motormi inovácií a vieryhodnosti v rýchlych zmenách nášho sveta. Tiež ako prokadonisti, nielen ako auditori, treba sa podielať na konštrukcii tohto budúc- projektu budúcnosti a tiež podporu mladých. Vážený, rád by som tiež e, vyzdvihol ďalší výrazný vklad e, nášho výboru k budúcnosti o, o, e, k rozprávam o budúcnosti Európy. Ide tiež o, o, omlade, o mladenie. Chcel by som poďakovať pani Karolku za účasť na rozprávach E, výboru 400 účastníkov, 26 rečníkov na tomto podujatí, účasť viac než 140 novinárov. Okrem tejto intenzívnej komunikácie tu bolo i jasné posolstvo bez dvojzmyselností. Európska občianská spoločnosť podporuje európsky projekt. Je tu silný triptoch triptych trvalo udržateľný rozvoj, mladý a európsky projekt. Projekt, ktorý bude garantom základných hodnôt demokracie, slobody a inklúzie, solidarité, schopnosti. V týchto iniciatívach sme chceli mobilizovať spoločnosť na všetkých úrovniach vzhľadom na európske voľby. Veľkú význam pripisujeme e, e, všetci voľbám a žiadame našu bdelosť, a za e, naše angažovanie sa. Naše sily treba spojiť, aby to bol jasný a silný mandát na posilnenie európskych inštitúcií a európskeho projektu pre budúcie roky. Náš výbor sa pridáva k ďalším inštitúciám, aby sme vyzývali k ambicióznym projektom, vyreagujúc na výzvy Európy vzhľadom na to, čo treba zlepšiť a zvýšiť toho výkonnosť. Treba bojovať proti euroskeptikom, populistom, extrémistom, ktorí vyžujú všetky argumenty, aby zašpinili povesť Európy. Bojovať proti tým, ktorí nemajú uh, nie, žiaden iný recept, než všetko kaziť a ničiť. My máme, my chceme povedať, že múry a op- upevnenie sa spoločnosti a e, hon na cudzincov nie je riešením. Nemajú žiadne riešenie pre komplexné dneš- problémy dnešného sveta. Ich cieľom je len pracovať e, na báze e, strachu, aby získali moc. Dramaticky známa vec, ktorú sme poznali minulé storočie, kde sme, e, ktorý výsledkom bolo 70 miliónov mŕtvych a 70 miliónov zranených. Chceme zachovať mier, ktorý sme 60 e, e, posledných rokov budovali. Práve preto treba konsolidovať všetky aliancie smerom k tomu, čo nazývam znovu znovuzrodenie Európy. Preto i ja verejne som vždy podporoval list predsedu, eh, prezidenta Macrona občanov Európy, kde i on eh, volal po eh, znovu zrodení Európy. Môj výstup chcem zakončiť slovami filozofa Jean-Jacques Rousseau. Nikdy tu nebol taký užitočný, veľký a krásny projekt ako univerzálny cieľ medzi ľuďmi Európy. Vďaka, že ste tu s nami. Patrik, e, máš slovo. Monsieur le Président, Vážený pán predseda, vážený Luka, dámy a páni, e, členovia e, Ekosoku, dámy a páni. Kým e, vystúpim pred vami, rád by som povedal, že veľmi citlivo vnímam slova pocty, ktoré ste mi vzdali. Už dva roky som tu nevystúpil, veľmi rád by som sa s vami podelil o moje postrehy v, v kľúčovom momente pre náš výbor. Teší ma, že môžem konštatovať, že ciele, ktoré sme vyjadrili na začiatku môjho mandátu, sa dosahu, dosiahli posilnenie prepojenia medzi mojou inštitúciou a vašim výborom. Prepojenia, ktoré samozrejme podporujú spoločenstvo rovnakého, rovnakých hodnôt a rovnakého ducha, ale je tu tiež veľké odhodlanie a vzájomne sa posilňujú a živia privilégiou tohto vzťahu. S vašim predsedom, ktorého vítam, e, s vami, vážený pán predseda, pán Luka, ja vás chcem 10. E, apríla privítať v Paríži v rámci aktuálnej rozpravy k venovanej Európe, tak ako to robíme dnes tu spoločne. Nemožno pochybovať o tom, že zo pár týždňov pred európskymi voľbami naše úvohy budú, budú, na, budú naozaj, budú ich načúvať, budú im načúvať. Je tu nádej, znovu uh, vôľa a, a znovu dobíjanie med. Uh, treba naozaj obhajovať tieto veľké európske myšlienky hoc aj e, je nedokonalá, Európa je jediným, európskym jediným originálnym politickým konštruktom 20. storočia. Nemá obdoby e, e, vo svete, kde sa veľké ostatné veľmoci stiahli skôr do izolácie. My sme v ich očiach konkurentom, ktorého treba oslabiť. A to je jedna z úvah, ktorá ma ku ktorej ma inšpirovala e, tá európska iniciatíva Zastavme e, extrémizmus, o ktorej ste dnes hovorili. Teda budúcnosť Európy je dnes veľmi spochybňovaná zvonka i zvnútra. Sú tu suverenistické chiméry, brexitisti a ľudia, ktorí majú viac iných záujmov než úprimnosť. Zabudajú, aké sú jej výzvy, asi jej úspechy. Je naliehavé, aby sme reagovali. Obnova Európskeho parlamentu sa blíži. Reagovať to pre Európu samozrejme znamená e, dať si nové ciele skorigovať určité nedostatky, zlepšiť uh, e, imič, ukázať blízkosť s Európanmi, dokázať, keďže to nedostatočne vidieť, nie, že nie je nejakým väzením eurokratov, ktorých sa tak karikaturujú, ale že naozaj je v rukách Európanov. Potrebuje naozaj, aby som použil váš termín, kolega, z novembra v Paríži, že táto Európa naozaj urobila e, mobilizačné projekty, ktoré si zaslúžia entuziasmus. Treba naozaj humanizovať tú priemyslnú revolúciu, ktorú tu máme sú tu hrozby a, priorit, prior, a v prvom rade tých najslabších. Ekonomika poprvýkrát nemôže byť len tak ľahko odčlenená od sociálnych otázok. Určite tu, e, ako ste to povedali, e, môžeme len e, znova oživiť, omladiť Európu. Je jasné a zdá, zdá sa jasným, že Európa nemôže sa tvoriť bez občanov Európy, bez občianských spoločností Európy, e, bez tej chrbtovej kosti Európy. Časy sa zmenili, ale občania európsky si naďalej dnes žiadajú e, načúvať ich vyjadreniam. A my ako sprostredkovateľia E, samozrejme sa nás to týka. Nebudeme len jednoduchými pozorovateľmi, tí, ktorí formulujú stanoviska. My sme, a možno to hovorím e, e, neskromne, vyváženými faktormi múdrosti a my umožňujeme konsenzus formou dialógu verejnej moci, ukazujeme, aké priateľné sú určité reformy. To znamená objektívne náš príspevok, e, naše odporúčania, stanoviska sú nevyhnutnými nástrojmi, ktoré e, e, smerujú k sociálnemu zmieru. My poznáme stav. Stav, ktorý je po 4 mesiace v mojej krajine, je naozaj veľmi E, informatívny, ozrejmujúci, keď totiž chýba dialog, keď chýba empatia. Tieto napätia, ktoré momentálne máme u nás, i e, tie extrémy, ktoré ich sprevádzajú, keď sa pridávajú e, zástupcovia extrémnej pravice a ľavice, bolo by bolo možné to očakávať a vyhnúť sa tomu, až kým nenadobudli teda takéto rozmery E, žlté vesty e, e, vo Francúzsku nie sú poháňané jednou motiváciou, sú tu viaceré. V roku 2011 nám otvorili vlastne cestu protestujúci v Španielsku. Takisto sú tu Gréci, Belgičania, Britovia, Francúzi. Tieto hnutia využívajú sociálne siete a ponúkajú organizátorom manifestácií e, podnety, ktoré využívajú médiá, ale my sa musíme vyhnúť tomu, aby náš demokratický systém zajtra nebol úplne zastaralý. Treba sa vyvíjať. Táto rada, pod, tento, tento výbor podporuje túto logiku. Otázka znie, ako zmieriť Francúzsko. Predložili sme 20 e, bodov, ktoré umožňa e, spolužitie sociálnych sfér. Útoky na reprezentatívnu demokraciu a občianská účasť, to sú heslá. Preto toto stanovisko e, sme, k tomu sme priradili našich, alebo zapojili občanov do naš, poprvýkrát vo Francúzsku, našich občanov, dokonca v, daž, v dočasných výboroch s našimi radcami občianská participácia musí nájsť cestu do našich zhromaždení. Musíme byť zhromaždeniami, ktoré sú pridružené. I v budúcej reforme ústavnoprávnej e, pod záštitou prezidenta Macrona je dôležité, aby reprezentatívna demokracia mala väčšie miesto e, v prospech participatívnej demokracie v rámci ekosoku máme tieto kvality. Nie sme e, všemocní, pretože sme boli zvolení. Sme tu na to, aby sme e, umožňovali konvergenciu názorov. Takto môžeme konať najviac vo verejnom záujme. Najlepší kompromis je taký, keď každý e, akceptuje svoj diel. To všetko v demokracii Eh, môže eh, vychádzať z kompromisu. Edward Filip v, v rámci Ekosoku eh, minulý týždeň, keď hovoril, bol na prezentácii našeho stanoviska, hovoril, že nie je si istý, či sa všetko dá vyriešiť v, kompromi- v demokracii bez politického kompromisu. Položil túto otázku a ja som si istý opakom uviedol. Konec citátu. Uh, ako vy, eh, ako viete, všade ide o rovnováhu a zdá sa, že už sa to i rysuje. My sme tu vlastne v dobe, kedy budúci týždeň sa náš parlament bude zaoberať revíziou našej ústavy, čo potom povedie aj k revízii nášho výboru. Ide o reformu, ku ktorej sa vyjadril už pán Macron v júli 2017, čiže on to nazýva budúcou podobou parlamentu, výborov. O čo mu ide? Ide mu o lepšiu interaktivitu medzi vládou a parlamentom a ďalšími inštitúciami. My budeme zohrávať takú poradenskú úlohu a systematicky budeme riešiť všetky návrhy, ktoré sa týkajú hospodárstva, sociálnej sféry, ekológie, Ide tu o to, aby občianská spoločnosť eh, sa mohla prostredníctvom nás viac vyjadrovať a potom po prípade sa budú môcť eh, definovať na základe toho aj um, nejaké aspekty, ktoré sa zistia v rámci procesu a ďalej ide aj o to, aby sme sa stali orgánom, ktorý bude organizovať verejné konzultácie, verejné pripomienkové konania prostredníctvom petícií a podobne. Budeme využívať samozrejme pritom aj digitálne, elektronické prostriedky, potom sa to predloží nášmu senátu, zhromaždeniu a oni budú prípadne na takéto občianské iniciatívy reagovať. Dámy a páni, toto sú tie hlavné črty reformy, ktorá sa nás týka a mala by sa takýmto spôsobom posilniť aj naša úloha, úloha akéhosi spojovacieho e, článku. Máme tu aj Eh, asociáciu frankofónnych krajín, 16 krajín a eh, máme tu krajiny, s ktorými spolupracujeme. Aj vy ste pozorovateľom tejto asociácie a mne, mne je ľúto, že sa rozhodlo eh, v Brazílii, že od januára pozastav, sa, sa pozastaví činnosť Rady, pod, Rady pre hospodárstvo sociálny vývoj. E, tam vlastne i my spadáme a to je zase ďalší článok demokracie, ktorý vymizne. V Európe musíme predsa vzťahy s občanmi, s občianskou spoločnosťou členských štátov posilňovať a musíme musíme e, konzultovať s občianskou spoločnosťou témy, ktoré e, občanov zaujímajú, Nakoniec e, to už ukázali nedávne konzultácie ohľadne ekológie, sociálnych tém. My si želáme naozaj veľkú reformu, aby skutočne došlo e, k naozajstnému oživeniu renesancie, ako povedal Luka. To je slovo, ktoré v nás e, vyvoláva veľké nádeje. Ja som hrdý, že spolu s vami a s EHSV môžem teraz na tom participovať. Ďakujem veľmi pekne. Merci bien, Veľmi pekne ďakujem, um, vážený pán predseda. Ja sa k tomu ešte v rámci záverov k tomu vrátim. Budem hovoriť o tejto veľmi dôležitej ústavnej reforme a dúfajme, že sa e, podarí. A teraz otváram rozpravu. Ako prvý vystúpi Mihaj Ivasku z Rumúnska na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem vystupovať po rumúnsky. Vážený pán Bernasconi, pokiaľ ide o moje stanovisko k tejto správe, ktorá bola predložená, by som vám chcel povedať, že aké sú teda tie myšlienky, ktoré boli prijaté na úrovni tohto plena v období, ktoré je veľmi dôležité pre náš projekt, kde sme konfrontovaní s budúcimi voľbami, pokiaľ ide o voľby do parlamentu, ale takisto aj pokiaľ ide o tú správu zo Sibiu. Pokiaľ ide o náš hospodársk, pokiaľ ide o náš výbor, my tu zdôrazňujeme základné hodnoty, ako je e, ľudská dôstojnosť, oddelenie štátu a ďalej. To sú hodnoty, na ktorých bola budovaná Európska únia. To sú teda hodnoty, ktoré sú nespochybniteľné a sú východiskom pre všetky reformy na úrovni e, politik, ktoré boli popísané v Sibiu. Ide nám takisto aj o hospodársky rast vo všetkých členských štátoch, ale takisto treba podporovať aj sociálnu otázku v tejto oblasti. Urobili sme už veľký pokrok v Európskej únii v týchto oblastiach a Európa je teraz jedným z najstabilnejších regiónov vo svete, ale ešte stále sú tu rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o sociálnu kohéziu. Jediným riešením je teda konvergencia smerom nahor, zlepšovanie pracovných podmienok a životných podmienok na základe udržateľných cieľov. Častokrát občania vychádzajú z toho, že pozitívne vplyvy členstva v Európskej únii ako keby boli automatické alebo súviseli s aktivitami vlád. Takisto si myslíme, že potrebujeme financie na to, aby sa ďalej podporovali európske myšlienky, aby to všetko došlo skutočne ku každému občanovi Európskej únie. Náš výbor, ako aj mimovládne organizácie a ostatní aktéry musia na tomto takisto participovať. Viktor Hugo povedal, že budúcnosť má veľa menov pre chudobných, e, je nedosažiteľná, pre slabých je odvážna, takže treba, aby sme boli odvážni. Veľmi pekne ďakujem, Mihaji. Teraz nech sa páči, poprosím Jaceka Kravčika, predsedu skupiny 1, skupiny zamestnávateľov na 3 minúty. Okay, uh, morning, morning, Dobré ráno. Zdravím všetkých. Dobré ráno, pán predseda. Mm, ja som mal bolo mi cťou sa s vami stretnúť v Paríži pred pár týždňami. Vítajte na pôde EHSV. Som rád, že máte podobné, že pochádzate z podobného prostredia ako, ako my. A pán, pán, pán predseda, naozaj len stručne. Včera Naša skupina schválila deklaráciu skupiny zamestnávateľov, ktorá volá po silnej, otvorenej a zjednotenej Európskej únii. Domnievame sa, že treba pracovať smerom k zjednotenej Európskej únii, pretože len takáto Európa môže, nás môže obhajovať v, v globálnej neistote, ktorej teraz čelíme. Je to jediný spôsob, ako môžeme občanom EÚ zabezpečiť zabezpečiť e, blahobyt a istoty. Taktiež sa domnievame, že zjednotená Európa je silná, ale je silná o svojej diverzite, pretože len tým, že budeme pracovať spoločne, môžeme vytvárať dostatok efektívnosti a externého vplyvu. Um, Európska únia, hoci, hoci je kritizovaná, je stále atraktívna. Sme pyšní na to, kto sme, ale na to, aby sme mohli žiť e, svojim európskym spôsobom života, tak musíme byť dobrým miestom pre biznis. Ne, ne, nežiadame to len preto, aby sme niečo žiadali, ale chceme, chceme, aby tu boli generované určité príjmy, ktoré budú potom investované do zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej oblasti. Takže um, ide, ide nám o to, že sa musíme pripraviť na, na budúcnosť, musíme podporiť inovácie, e, rozvinúť infraštruktúru a toto musí prebehnúť za spoločného úsilia eh, v Európskej únii. Ide, ide, ide, ide nám o konkurencie schopný jednotný trh, eh, a e, ide nám o dobré pravidlá pre zahraničný obchod. Musíme, musíme podporovať podnikateľov malé a stredné podniky a toto sú tie hlavné aspekty, ktoré považujeme za e, za, za dôležité. Veríme v otvorenú spoločnosť, otvorené hospodárstvo a tie musia ísť ruka v ruke. E, všeo, spo, na, naše spoločné hodnoty nemôžu byť kompromitované. Tra, Trápi nás xenofóbia, trápi nás extrémizmus, ktorý sa rozmáha po Európe. Pán predseda, na záver, domnievam sa, že otvorené hospodárstvo, otvorená spoločnosť sú prínosom pre všetkých európskych občanov. Zamestnávateľia, podnikatelia sú občanmi a my všetci máme teraz čas zmobilizovať e, tieto zdroje. Nadchádzajúce európske voľby nie sú len privilégiom, predstavujú aj zodpovednosť. Nastal čas konať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz nech sa páči Pierre Jean Coulon na, e, je, je predsedom sekcie TEN. Na 3 minúty, nech sa páči. Vážený pán predseda, drahý Patrik, pred pár chvíľami si nám povedal, že nadišla chvíľa, aby sme respektíve aby naše Eh, naše orgány boli povýšené na tú úroveň, ktorý si zaslúžia. Nemôžeme byť už len pozorovateľmi politickej činnosti a vydávať nezáväzné stanoviská. Ja si myslím, že nadišiel čas, aby sme aby skutočne naša, naša inštitúcia bola považovaná eh, za takú, akú má byť považovaná a my by sme sa tu mali práve stať aký, akými si budúcimi zastupiteľskými komorami, ale pozor na to, aby sme nezabúdali na minulosť, na to, čo vlastne z nás e, urobilo e, silné rôznorodé inštitúcie a aby sa na to náhodou nezabudlo medzi politikmi. Keď pán predseda Bernasconi e, hovorí, že by sme sa mali stať určitou komorou, prostredníctvom ktorej sa budú na práci Európy zúčastňovať občania. Ja si pamätám na diskusiu mm, na predsedníctve, kde sme hovorili o forme verejných konzultácií, ako zapojíme inštitúcie, ako je naša do takýchto konzultácií. Situácia je teraz iná než predtým. My občianskú spoločnosť zastupujeme, áno, ale reprezentatívnosť je väčšia než predtým a je potreba konštatovať, že bohužiaľ sú to aj tie siete digitálne prostriedky, ktoré majú väčšiu váhu ako konzultácia tej inštitúcie, ako, ako, ako, ako je naša. Takže pozor na to, aby skutočne tie naozajstné konzultácie, ktoré realizujeme my, nezmizli a aby neprevážili len tie digitálne eh, elektronické cesty, spôsoby. Preto by som, pán predseda, navrhol, aby sme posilnili vzťahy, aby sme posilnili, eh, aby sme sa viac zamýšľali nad posilnenou spoluprácou zástupcov občianskej spoločnosti. A možno, že medzi tými, ktorí si to naozaj aj želajú, aby sme spoločne sa pripravili a naozaj realizovali skutočné konzultácie a skutočne zastupovali občanov. V opačnom prípade nás to zmetie, e, priatelia. Ja neviem kto a ako, ale e, Taliani to vnímajú veľmi dobre. To, čo sa stalo s ich národným výborom, mali by sme anticipovať, nielen reagovať ex post. Ďakujem veľmi pekne za ten krásny deň. Ďakujem kolegovi Bernasconimu, ktorý nás pravidelne príjma e, v Paríži. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Jane Morris má slovo, Spojené kráľovstvo, respektíve Jane je zo Severného Írska. Na jednu minútku, nech sa ti páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám len jednu minútku, takže e, budem hovoriť zo srdca, ak dovolíte. Povedal si, že som zo Severného Írska. Áno, je to e, se, Severné Írsko, je v samotnom srdci teraz celej tej brexitovej búrky a um, Európska únia napomáha pri mierovom procese. Presne ako si povedal, musíme sa zmobilizovať, musíme, musíme inšpirovať našich mladých, e, musíme musíme inšpirovať ich predstavivosť, musíme im dať dôvod dúfať do budúcna. Aj, aj, aj naši zamestnanci, starší ľudia, aj deti musíme spoločne pracovať a, a, a skoncovať, e, s tou, skoncovať s týmto rozdeľovaním, rozdeľovaním predtým, než zničíme všetko. Ja včera som hovorila o ceste Bielej holubice. To je cesta Európy, ktorá vedie svet a ktorá nám dáva dôvod sa zapájať do európskeho projektu. Ďakujem veľmi pekne, Jane. Teraz nech sa páči, pán Emanuel Buto Stups z Francúzska. Máte 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pekný deň prajem, vážený pán predseda, pani podpredsednička. Skutočne sa teším, že ste medzi nami. Áno, Európsky parlament eh, nás eh, prijal ale v každom prípade treba povedať, že takýmto spôsobom dochádza k prepájaniu európskeho rozpočtu a zákona. Treba poukázať na tú dynamiku digitalizácie, modernizácie a podpory žien, ktorú ste vy vo vašom výbore podporovali. Vo Francúzsku je to skutočne úžasná práca a váš príspevok tejto modernizácii nástrojov demokracie participatívne a reprezentatívne to nás skutočne zaujíma. Prečo? Pretože my zdieľame tie isté ciele ako vy. My sa musíme priblížiť občanom a musíme ich sprostredkovať informácie, že európska politika sa musí sústrediť na budúcnosť. Vy to robíte na úrovni Francúzska, my to robíme na úrovni Európskej, takže máte veľa skúseností ohľadne týchto nástrojov o nových formách participatívnej demonstrácie demokracie. Už ste poukázali na viacere. Vy máte panel občanov, my sme to už urobili v minulosti, kde sme mali skutočne veľmi pozitívne výsledky, takže treba pokračovať v, tejto, v tomto smerovaní. Pokiaľ ide o prístup k petíciám, to je takisto niečo, čo máme spoločné. Myslím, že sa to môže rozvinúť v budúcnosti. Poznáme to vo Francúzsku. Takisto máme nové formáty participácie inkluzívnejšie ktoré sú viac participatívne, ktoré sú prístupné všetkým občanom a je to takisto téma, ktorá je pre nás dôležitá tu v našom výbore. Sú to teda formáty, ktoré sú aj kontradiktórne, pretože nejde tu iba o účasť občanov, ktorí majú rovnaký názor. Potrebujeme diskusie, ktoré budú kontroverzné na to, aby to viedlo k objasneniu v objasneniu názorov na európsky projekt. Takže z tohto uhla pohľadov treba povedať, že máme veľa vecí spoločných, Máme spoločné úsilie, pokiaľ ide o e, pokiaľ ide o bojovanie o naše spoločné cieľ 26. mája. To nie je všetko, my predsa máme prácu, aby sme pokračovali. A ďalej sa Nexupery povedal, že demokracia je bratstvom, ak nie, tak je to iba falošné. A ja si myslím úprimne a skromne, že váš výbor v Francúzsku, ako aj náš výbor, tu môžu skutočne prispieť a môžu sa stať takými vektormi bratstva, kde budeme vychádzať z tých nových formátov participácie asociácie na to, aby sme tieto diskusie objasnili a postupovali tak, aby si to osvojili občania a aby nikto nebol vyčlenený. My vieme, že sú tu veľké výzvy komplexné pred nami, napríklad boj proti klimatickým zmenám, takisto prechod k hospodárstvu obehovému, prerozdeľovanie eh, tých bonusov, eh, akú hospodárskú politiku tu chceme, ako to bude na prospech občanov. Na tomto pracujeme spoločne a môžete počítať s našou podporou. Ďakujem pekne, Emanuel. A ešte tu máme Andevelen. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán predseda Bernaskon, ďakujem pekne, že ste zareagovali na pozvanie nášho výboru, ktorý je uprostred eh, demokracie, reprezentatívne, rovnako ako aj ďalšie grémia, ktoré sú kľúčovou silou na to, aby sme skutočne realizovali štúdie, robili analýzy, ktoré umožňujú napríklad sociálnym partnerom rokovať o dohodách, berúc do úvahy všetky vstupné informácie. Bohužiaľ, v súčasnosti viaceré vlády, ktoré to robia napríklad pod záštitou odporúčaní, E, Európskej komisie v kontexte Európskeho semestra, ako keby tieto stanoviská, ktoré my ponúkame, nevyužívali ani dohody, ktoré boli prijaté a to má priamy dopad, priamy dopad na platy, priamy dopad na kvalitu za pracovných príležitostí, na mieru sociálnej ochrany, ako aj pokiaľ ide o ten udržateľný prechod. Toto všetko môže mať negatívny dopad, pokiaľ ide o interné interný dopyt a aj na hospodársky rast a samozrejme e, sociálnu konvergenciu. Nechcela by som tu teraz robiť nejaké rezume, ale myslím si, že nesmieme sa prekvapovať, ak jednej chvíli budúcnosti tu budú populistické hlasovania a protesty a prejavy hladu, tak ako, prejavy hnevu, ako napríklad žlté vesty, ktoré v podstate sú iba prejavom tej nedôvery voči tým dohodám, ktoré tu máme, vzhľadom na, tie, na ten nedostatok výsledkov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť počas všetkých týchto konzultácií. Ja si myslím, že popieranie týchto skutočností môže viesť skutočnému sociálnemu chaosu. Takže čo môžeme urobiť? Ja si myslím, že participatívna demokracia kde máme referenda a platformy konzultačného charakteru, môže zohrávať určitú úlohu aj pokiaľ ide o konkrétne veci. Môže podporovať reprezentatívnu demokraciu, ale bohužiaľ je zle, ak e, sa snažíme na európskej úrovni zlepšovať e, systémy sociálnej ochrany a podobné záležitosti. Priama demokracia alebo participatívna demokracia, ktorú tu spomínate, oprávnenie, má svoj význam, ale aj určité obmedzenia. To znamená väčšia transparentnosť, lepšia komunikácia o práci našich výborov voči verejnosti a pokiaľ ide o tie hodnotenia, ktoré máme robiť, hodnotenia politik, ktoré momentálne sa prevádzajú, prevádzajú a to môže viesť k zlepšeniu situácie, pretože zatiaľ tu nemáme na úrovni sociálneho pokroku konkrétne výsledky. A to sú dôvody, prečo niektoré vlády sa nedržia stanovisk a dohod, ktoré sú prijaté na úrovni sociálnych partnerov. Takže tieto vlády skutočne treba apelovať na ne, aby vysvetlili, prečo nie, pretože nie je tu až toľko tých opad. uh, uh, nie je tu až toľko nástrojov, aby tretí sektor mohol takýmto spôsobom prispieť. Takže povedzte nám, čo si o tom myslíte. Ďakujem pekne. Merci, Sheran. La parole maintenant est à Christophe Ballon euh, de la Pologne, groupe 3, pour deux minutes. You have the floor. Uh, Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať predovšetkým za stretnutie v Paríži minulý rok s polskou delegáciou a za návštevu vášho zástupcu vo Varšave minulý rok, kde skutočne išlo veľmi dôležitý, dôležitý vstup v rámci polskej diskusie, ako sa dá zlepšiť občiansky dialog v Polsku, ako sa dá budovať nová inštitúcia. Ale bohužiaľ je tu aj istá otázka, ktorá vyvstáva, a to sa týka týchto, tohto hnutia žltých hviezd. Vy ste to spomenuli. Čo je dôležité z môjho uhla pohľadu, to je tá otázka, že ako, ak áno, akým spôsobom diskutujete o tomto hnutí vo vašej, vo vašej krajine, vo vašej krajine. Máte členov v tomto hnutí? je to z, váša, z vášho uhla pohľadu nejaká časť organizovanej občianskej spoločnosti alebo skôr hnutie populizmu, niečo, čo je paralelné s, organi- s organizovanou občianskou spoločnosťou? Otázka je veľmi dôležitá, pretože Francúzsko je v srdci Európy a preto Francúzsko má aj veľký význam pre celý zvyšok nášho kontinentu, teda pokiaľ ide o ostatné krajiny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Brenda King zo Spojeného kráľovstva. Máte 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne skutočne ďakujem pekne za tento inšpirujúci príhovor. Ja som z Veľkej Británie, veľmi vítame takéto informácie. Musí nás niekto povzbudiť. Témy, na ktoré by som sa sústredila, je Afrika a obchod. Ako viete, váš predsed, prezident, pán Macron, navštívil Afriku 16 krát, odkedy bol ustanovený do úradu prezidenta. A tretina z týchto návštev bola do anglofónnych krajín. A viete, že pravidla boli také, že prezident Francúzska sa sústredil na frankofónne krajiny a Veľká Británia zase na anglofónne krajiny. Možno toto vysvetlilo aj návštevu pani Mayovej do Afriky a preukázalo to aj to, že e, ako keby tu išlo konkurenciu, ale už vážnejšie, na vážnejšiu stránku veci. Ona sa navš- ona, teda navštívil pán, predse- pán prezident eh, viaceré výrobné podniky v Afrike, jeden podnik Peugeot a, a takýmto spôsobom demonstruje, že chce posilniť mieru obchodu medzi Afrikou a Európou. Takže moja otázka na vás je, ako tieto dva výbory, váš a náš, môžu spolupracovať tak, aby realizovali, podporovali tieto ciele, nielen Francúzska, ale Európy ako celku. Tento výbor má fórum pre africkú a európsku občianskú spoločnosť, to obsahuje aj súkromný sektor a je to veľmi aktívne gremium a v júni budeme mať hospodárskych a sociálnych aktérov z Afriky. Tu v našom výbore, v našej budove, v budove EHSV. A ja by som chcela počuť teraz z vašej strany, aké výsledky by ste si želali z tohto konkrétneho zasadnutia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Georges Dasis, môj predchodca, grécky, ale frankofil. Nech sa páči, ako ty to všetko dobre vieš. Veď už sa poznáme celé roky. Ďakujem pekne, ďakujem Luka. Vážený pán predseda Bernasconi, drahý Patrik a aj drahá Karol, ja som veľmi rád, že ste prišli medzi nás. Teším sa, pretože spolupráca medzi Európskou úniou a vašim výborom my sme sa už predsa počas nášho predsedníctva snažili to oveľa viac posilniť a teším sa, že Luka teraz s tebou ide tým istým smerom, ako bola tá naša spolupráca predtým. Ďakujem za tvoje úvodné slova, ktoré pre mňa boli skutočne informujúce. A takisto by som chcel povedať, že o to viac, že ja pochádzam zo sveta zamestnancov a ty zasa zo sveta zamestnávateľov, ja v plnej miere a rýchlo dokážem podporiť všetko to, čo si povedal ty ohľadne Európy. Pokiaľ ide o Francúzsko, tam sa do toho nebudem miešavať, ale Okrem iného treba povedať, že tá situácia dnes je taká, aká je. Je tu všeobecné očakávanie, pokiaľ ide o potrebu pokračovať v tejto našej spoločnej Európe, ktorá sa zakladá na miere. A ty si povedal, drahý Patrik, že treba obhajovať, ak som to správne pochopil, tú veľkú myšlienku európsku. Áno, v plnej miere súhlasím, myslím, že každý s tým súhlasí ale zároveň sa treba na to pozrieť aj ako chceme tento projekt chrániť. A už si pokázal na niektoré možnosti, ktoré by som podporil, konkrétne, že nemôžeme oddelovať hospodárstvo, ekonomiku od sociálnych záležitostí. Bohužiaľ, niektorí kolegovia zo skupiny zamestnávateľov na to zabúdajú. Nie vždy, ale niekedy. Takisto si povedal, že Európa sa nemôže realizovať bez ľudí. To je takisto realita. Vedia to všetci tí, ktorí čítali históriu minule, Európy minulého storočia. Treba ľudí informovať, pretože ľudia si myslia, že sa narodili v miery a že sa aj naďalej bude žiť v miery. Ale to nie je, to nie je automatizmus. Treba poukázať vždy na to, čo dosiahla Európa. Že je to Európa, ktorá dosiahla to, že žijeme v miery. A Takisto treba ďalej, tak ako si to navrhol ty, urobiť pokrok v niektorých témach, témach, ktoré vedú k tomu, že občania v súčasnosti, či už mladí alebo menej mladí, aj naďalej verili v to, že Európa je to, čo patrí v nám všetkým. To znamená, pretože že by som chcel byť makronistom, ja vítam všetky tie iniciatívy, ktoré prijal prezident Macron a keď sa ma spýtali, že čo si myslím o tom ja, tak ja som svojho času odpovedal, že dialog e, sme spustili na úrovni našho výboru Európska obrana. O tom takisto hovoríme už celé 10 ročia. Migračná politika, Náš výbor takisto o tom hovorí už dlho. Prijali sme viaceré iniciatívy a to oveľa skôr, než to urobil prezident Macron, predtým, než bol zvolený. Ja si myslím, že skutočne sme na rovnakej vlnovej dĺžke a že musíme zjednotiť naše aktivity aj s ostatnými asociáciami, s radou a treba presvedčiť tých, ktorí majú moc rozhodovať, že bez toho, že sa budú brať do úvahy tie očakávania a problémy občanov, tak nebudeme mať v budúcnosti Európsku úniu a obávam sa, že nebudeme mať ani mier na tomto kontinente. Ďakujem veľmi pekne. Merci George. Now the floor is to Pirko Raunema from... A teraz pán Raunema z Fínska na minútu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. I vám sa chcem, vážený náš host, poďakovať. poďakovať. že ste prišli z vašeho grémia. Viem, že mám len minútku a čo vlastne chcem povedať, som uvažovala za tú minútku. A čo je tu tak pekne na papieri napísané a čo je čo prichádza zo srdc ľudí, že totiž Európa je budúcnosťou, ale ako, ako môžeme vplývať na mentality? Postoje ľudí vytvár, sa vytvárajú v detstve, v mladosti a je dôležité, aby sme zastávali určité stanoviska k ľuďom, k prírode, preto treba zdôrazňovať, že je dôležitá pedagogika a pre vývoj človeka a budúcnosť človeka je dôležitá tá domácnosť. Ďakujeme. Agnes eh, Čer z Maďarska. És üdvözlöm Bernasconi elnök urat. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne by som chcela pozdraviť pána Bernasconiho takisto. Chcem po, e, blahoželať k rodinnej politike Francúzsku. Práve jej vďačíme za to, že Francúzsko nemá demografický problém. Dnes hovoríme o budúcnosti Európy a budúcnosť Európy je našou budúcnosťou. Myslím si, že naša budúcnosť súvisí aj s budúcnosťou našich e, detí. Hovorili ste o budúcich generáciách, o deťoch. Je chyba zaoberať sa len mladými ľuďmi, ale treba vyzdvihnúť význam detí, rodiny. Bolo by dobré, keby sme hovorili viac o tom, aká dôležitá je rodinná politika, rodiny, Kultúra Európy to je vlastne suma tých všetkých rodín, tu suma tých všetkých národných kultúr. Ďakujem. Ďakujem. Posledný vstup. Pán Švarc z Francúzska. Dobrý deň. A ďakujem za vaše jednotlivé vstupy. či už ide o predsedu európskeho či e, francúzskeho z príslušných krémy. Ja zdvýrazňujem, e, že ste zdôraznili e, nevyhnutnosť pozrieť sa na environmentálne výzvy v súčinnosti so sociálnymi výzvami, ktoré máme dnes pred sebou, keď hovoríme o náraste populizmu, narastajúcich nerovnostiach ale i potreba e, ekonomiky, ktorá prežije. Rečníci zdieľajú tie obavy, takisto vo Francúzsku tie rozpravy e, nám to ukazujú. Vidíme ale v tých diskusiách jednotlivé perspektívy do budúcnosti. Potreba zapojiť občanov do našich prác, pripomenul nám to Bernard. Tu nám to pripomenuli na európskej úrovni kolegovia. Treba v tomto rámci, keď vidíme všetkých tých ľudí, ktorí tu defilujú veľmi e, dôstojne, sú pacifistickí, e, pripomínajú čosi dospelým, chcú rozhodnutia, Nemohli by sme sa snažiť e, zapojiť viac mladých do našich prác. Čo si o tom myslíte, či už na francúzskej alebo európskej úrovni? Ďakujeme. Tým sa skončil zoznam rečníkov. Veľmi zaujímavá diskusia. Patrik, asi budeš potrebovať dva dní na odpovede, že? Všetky tie zaujímavé body. Dva dní však nemáme, Možno, že by si sa dokázal vtesnať do desiatich minút. Veď to, táto rozprava je len jednou z, z etáp v našej ceste. Použil si výraz e, výzvy k e, provokácie. E, ja by som ho nepoužil. Som demokrat a republikán. Som vzýšiel z určitej diverzity. Nebola to ľahká diverzita mňa formovalo, môj charakter formoval napríklad to, že moji talianskí predkovia prišli do Francúzska. To všetko v hodnotách demokracie, ktorú treba obhajovať, ktorú treba udržovať, starať sa o ňu, aby sa vyvíjala. My e, v našich dvoch zhromaždeniach, no už tak to je dôležité e, hľadať. To, že sme e, predstavitelia tretieho sektora mne sa, e, sa zdá, že ideme dobrým smerom, ale vychádzajúc z toho, ak hovoríme o princípe, že sme všetci e, v týchto e, výboroch a už sme vyhrali, tak to by sme práve prehrali. Treba jednoducho s, e, sa pozerať na to, že treba byť naozaj e, bdelí. E, potrebujeme absolútne toto napojenie na občanov. Potrebujeme využívať všetky nové nástroje, ktoré existujú. Neviem, či zajtra to budú platformy, panely, e, e, čo bude budúcnosťou. Čo... Musíme však tým experimentovať. A... E, ja by som chcel, aby to bol určitý inkubátor demokracie, čo funguje, čo nefunguje napojiť sa na obavy občanov, vytvoriť nevyhnutné napojenie, aby sme sa vyhli e, e, procesy, ktoré nechceme. Chceme vytvoriť to prepojenie medzi problémy, ktorými sa stretávajú, ich želania, čo by chceli vyjadriť, aby mali nástroj, aby tieto veci mohli transformovať v, na verejný záujem, tie vnútorné záujmy na verejný záujem pod podmienkou, že tu bude za tým e, inštitucionálna štruktúra. Medzi verejnou mocou a občanmi treba robiť toto poívko. Aby sa nám nestalo to, čo sa udialo v Brazílii, to miznutie tohto sektoru. Dnes je tu väčšia tendencia krajín, ktoré sa snažia mať ekonomický a sociálny a environmentálny výbor, než také, ktoré ich odstraňujú, pretože chcú mať pod jednou strachou všetky tieto veci vo verejnom zájme. E, napojme sa na e, občanov, použijeme nástroje, ktoré máme k dispozícii. A ešte k mladým jedno slovo. To je jedna z našich obav, obav našich zhromaždení nehovorím úplne mladých, ale jednoducho tých, skôr, tých neskôr e, narodených. Ekosok zastrešuje i mládežnické a študentské organizácie a zúčastňujú sa nielen k mládežnickým témam, ale aj k všetkým témam. Toto je dobrý prístup, dobrý postup zohľadnenia ich vízií, ich e, obáv. Tr- treba e, tom, tejto súvislosti zapájať mladých. Boli tu o, o, obavy týkajúce sa žltých hviezd. No už tak to je niečo, čo sa dalo očakávať, anticipovať tie sociálne či teritoriálne fragmentácie našich krajín. E, boli to akoby občania stratení, bez hlasu, tak sme ich nazývali, ktorí sa zrazu začali ožívať ozývať. Sociálna spravodlivosť, kúpna sila, otázka, ako by sa mohli vlastne ujímať slova. To všetko vytvorilo tie, tie veľké e, línie rozpráv vo Francúzsku a bohužiaľ e, hnutie e, dobre organizované bolo nakoniec e, infiltrované aj extrémistami. To sa môže stať, ale Otáz, problémy, ktoré vyvstali, sú problémy, ktoré sme riešili e, už v našich, v našich diskusiách. Mali sme predsa stanovisko s, s názvom Zmierme Francúzsko. Dobre sme poukázali vtedy prstom, že je dôležitejšia väčšia mutualizácia a zapojenie verejných záujmov. Pozoroval aj na tieto špo, spontánne hnutia, ktoré sa môžu takto, takto vybrežiť e, to vidíme dnes. Ešte k Afrike, k tretím krajinám, ako môžeme e, zlepšiť našu výmenu s anglofónou či frankofónou Afrikou, je dôležité vytvárať e, prepojenia s týmto kontinentom. Na tomto kontinente je množstvo organizácií tohto sektoru, aby sme vytvárali E, určité vektory dem- demokracii. Je tu treba napríklad organizácia, ktorá združuje takéto organizácie frankofónne i iné. E, treba podporiť tieto typy spoločnosti a špirovať spoločne k týmto krokom. Takže toto e, teraz k záveru mojich slov. Dôležité je posunúť toto posolstvo Niekto sa ma pýtal, čo očakávate od našich vzťahov. No, chcem o to, aby sme spoločne bojovali na ehm, vytváraní e, týchto e, kolektívnych prepojení. To je potom naša kapacita vytvoriť konsenzus. Ak chceme byť e, s nimi v lepšom spojení, potrebujeme ECOSOC a národné inštancie, ktoré budú fungovať. Preto potom aj ja potrebujem e, regionálne výbory, ktoré umožňujú e, hovoriť. Potrebujem silnejší kolektív, kde je väčšia výmena názorov. Moja prítomnosť je toho e, dôkazom, je dôležité kolektívne pracovať aby sme sa e, približovali medzi občanmi a verejnou správou, ak je to, pretože je to také potrebné v tomto svete. Ja verím budúcnosť, treba túto budúcnosť obhajovať silnou, zjednotenou Európou. Luka. Ďakujeme ti veľmi pekne, Patrik, za tvoj vklad, tvoju angažovanosť, tvoju spoluprácu. Na záver štyri aspekty. Prvý, určite s pozornosťou len budeme sledovať e, disk, e, diskusie okolo Francúzska, ktoré ich svet, politický svet tak veľmi sleduje. A želám si tiež aby záver tejto rozpravy umožnil dostať sa k reforme, ktorá uzná e, ekonomický a sociálny a environmentálny výbor Francúzska ako tretiu komoru vládnutia. Toho majú strach e, e, senátori, majú príliš veľký strach z tretej komory, ale ja vám blahoželám k tejto odvahe Verím, že prezident Macron takto vec uzavrie. Druhá úvaha výrazne e, som e, e, vždycky vyzdvihoval citát pána Exuperiho, že ak demokracie nedokážu ctiť bratstvo, tak sú odsudené na zánik. My netvrdíme, že sme lepší než iné organizácie v spoločnosti. Nie sme v ničom lepší ani po praktickej či etickej stránke než iní v iných pozíciách, politici, inštitúcie. My jednoducho máme konštitučný e, aspekt v našom zložení. My sme domom Európy, ktorá pracuje. či už sme vedúcimi riaditeľmi bank, podnikov, alebo či sme v slobodnom povolaní, alebo či sme odborármi, tak sme zvyknutí hľadať riešenia v našej každodennej práci, pretože ak by sme nenašli riešenia, tak by sme museli zatvoriť podnik, skrachovali by sme a podobne. Preto musíme hľadať riešenia a tá riešenia um, sa dajú hľadať len vtedy, ak máme spojencov, ak vedieme dialog. Iba tak sa vytvára bratstvo, spoločenstvo, veľmi rýchlo. Teraz prejdem k tej tretej úvahe. Treba sa vyhnúť riziku, že pokiaľ budeme obhajovať len akýsi fixný obraz našich inštitúcií, tak potom sa staneme len múzeum. Ja milujem Grand Place tu v Bruseli, ale, ale ide o miesto, múzeí. Ehm, my ale nemôžeme takými e, byť. My musíme byť otvorení, otvorení inováciám, zmenám, pretože nemôžeme hájiť to, čím sme boli. A tu chcem poďakovať pánovi Bernasconimu. Vy ste mali odvahu, vy ste mali odvahu sa angažovať e, v rôznych komplikovaných záležitostiach, akými sú digitálne platformy a podobne. Nám to trochu naháňa strach. Nie je to e, v našich zvyklostiach, nie je to podľa našich mechanizmov, ale musíme mm, nájsť odvahu do toho ísť, aby sme sa nestali vlastne skosnateným múzeom, ako, ako si povedal. Tu, e, to inštitucionálne prostredie musí e, vnímať celý ten proces v čase a nie len podľa konkrétneho okamihu, konkrétnej prítomnosti. No a potom nás nahradí, e, nahradia jednotlivé rôzne hnutia, akými sú napríklad žlté vesty vo Francúzsku a v podstate ich eh, eh, hnutie nie je tak veľké, ako je hnutie mladých, ktorí bojujú proti klimatickým zmenám a vyjdú do ulic. Takže Európa je vynikajú, súhlasím, konštruktom Lisabonská zmluva bola ratifikovaná všetkými a Lisabonská zmluva obsahuje článok, ktorý definuje demokratickú štruktúru Európy. Článok 9 hovorí, že Európa sa opiera o demokraciu. Hovorí, že jadrom je Európsky parlament. Článok 11 definuje mandát toho, čo nazývame participatívna demokracia nejde len o konzultáciu s občanmi. Tu ide o štruktúrovanie dialógu s občianskou spoločnosťou, ktorá bude mať stálu štrukturovanú organizáciu. Článok 12 hovorí o úlohe národných parlamentov a tu zákonodárca to nespísal len tak, nebolo to len tak, že to naši občania len tak ratifikovali, sa tým stála jasná myšlienka. Demokracia pochádza od človeka, ale článok 12 hovorí, že tu máme inštitúcie, je to organizovaná demokracia, či už je to parlament alebo podobne a potom e, sa tam ďalej hovorí aj o Európskom hospodárskom a sociálnom výbore je treba, aby sme naozaj mali takúto vyššiu inštitucionálnu úlohu a nielen poradnú úlohu. A preto musíme mať odvahu sa inovovať. Um, záverom mi dovolte ešte uviezť, že napriek e, únave, ktorú, ktoré niekedy čelíme ako výbor, napriek tomu sa treba inováciám otvoriť. Máme tu krásnu iniciatívu, e, o ktorej sme počuli viac zapojiť mladých do rozdovacích procesov. Áno, ja hovorím áno takejto iniciatíve. Um, ide o zapojenie všetkých európskych škôl a je to vynikajúca iniciatíva, znamená to, že 105 mladých študentov zo všetkých členských štátov plus eh, škandinávskych krajín. No a títo všetci budú medzi sebou diskutovať, hľadať riešenia, experimentovať, e, budú, budú mať možnosť si vyskúšať, ako to funguje v parlamente. Ale to už funguje 10 rokov. Mladí, ktorí e, sem raz za rok prídu, si to môžu všetko vyskúšať. Že e, som hrdý na to, že sme v tomto zápase za inovácie spojencami, nie preto, aby sme bránili našu históriu, naše inštitúcie, ktoré Mm, kde, minulosť, kde teda tá minulosť je naplnená úspechmi, ale treba sa postaviť čelom aj v budúcnosti a to bude naše dedičstvo, ktoré za sebou zanecháme. Takže ďakujem veľmi pekne. The... Teraz poprosím Teraz poprosím Milenu Angelovou, predsedala nášmu plenárnemu zasadnutiu. Máme ešte tri stanoviska. Veľmi pekne ďakujem všetkým. Ešte, ešte, mám, dnes, ešte mám dnes ráno tri e, stretnutia. Takže Milena bude predsedať. E, takže Milena je veľmi schopná predsedať e, tomuto zhromaždeniu, takže hneď jej ozdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Poprosila by som v tejto chvíli spravodajkyňu pre stanovisko vzdelávanie o EÚ, teda pani spravodajkyňou je Tatiana Babrovskiene a pomocným spravodajcom je Pavel Trantína. Ďakujem. Uh, veľmi pekne ďakujem. Nuž, naše stanovisko prichádza vo veľmi vhodnom čase. Zaradili ste ho na program rokovania um, po diskusiách o výzvach a problémoch. A Ide tu o istú paradoxnú situáciu, ktorej čelíme v Európe. Všetci sme si na jednej strane vedomí toho, že Európska únia už pol storočia prináša mier, prosperitu, bezpečnosť, je zárukou lepších pracovných a životných podmienok svojich občanov. A na druhej strane vidíme e, klesajúcu, sme svedkami klesajúcej dôvery v národné inštitúcie, v európske inštitúcie. Rozmáha sa popule, populizmus, radikalizmus, dezinformácie, falošné správy a e, cieľom, a ich cieľom je oslabiť európske základy. Niekto už uviedol, že e, občianská iniciatíva je dobrou odpoveďou Niektorí eh, ale takúto iniciatívu kritizovali. My teraz ale bojujeme s dôsledkami. Ak skutočne chceme riešenie problému, tak sa musíme, eh, musíme ísť k samotným koreňom problému. Musíme sa pozrieť na vzdelávanie. My hovoríme o vzdelávaní o Európskej únii v našom stanovisku. A e, vzdelávanie Európskom, Európskej únie je veľmi dôležité. Dôležité, keď chceme priblížiť európsky projekt občanom a našej mládeži. Keď sa pozrieme na um, Eurobarometer Európskej komisie, tak v roku 2014 pri európskych voľbách menej ako tretina mladých sa na týchto e, voľbách zúčastnila. Mladí ľudia medzi 18 a 24 rokmi, 28 z nich e, išlo voliť. I to o niečom vypovedá. Eurobarometer poukazuje aj na to, že zatiaľ čo 93 európskych občanov je eh, presvedčených, respektíve um, sa um, teda hovorí o tom, že sú, že sú naviazaní na svoju krajinu. Len 56% hovorí, že sú zároveň aj Európanmi. My v stanovisku ponúkame odporúčania jednak odporúčania na európskej úrovni a na národnej úrovni. Keď hovoríme o odporúčaniach pre európsku úroveň, my sme presvedčení, že schopnosť Európskej únie závisí do veľkej miery aj od silnej európskej identity. No a keď hovoríme o vzdelávaní, nehovoríme len o nejakom o jednom type vzdelávania. Chceme sa pozrieť na vzdelávanie z komplexnej stránky. Hovoríme o neformálnom vzdelávaní, o vzdelávaní pre mladých, starších. Čiže nejde len o vzdelávanie, ide aj o komunikáciu, informovanosť. Napríklad, pokiaľ ide o e, opatrenie európskej rovni, tam navrhujeme zriadiť e, útvar pre informácie a komunikácie. Toto, toto prepojenie nám v súčasnosti chýba. Rovnako Žiadame aj o navýšenie rozpočtu pre Erasmus+, pretože si myslíme, že ehm, mobilita je dôležitá, dôležitá pre, pre ľudí, ktorí pochádzajú z rozličných ehm, mm, rozličných oblastí spoločnosti. Takže viem, mám, mám už len minútku, takže to zhrniem. Odporúčania, ktoré ponúkame, um, či už je o národné alebo európske odporúčania um, možno nie sú kompletnými, pretože um, tých myšlienok a podnetov je samozrejme viac, ale my sme sa naozaj snažili uh, dať tam to zásadné, uh, dať tam konkrétne opatrenia a dúfame, že Európska komisia a členské štáty vezmú do úvahy tieto opatrenia Ďalej rovnako navrhujeme aj e, možno také provokatívne myšlienky, ako napríklad e, e, ako nám navrhujeme 9. maj ako východiskový dátum, od ktorého by sme začali s plánovaním týchto vzdelávacích aktivít a mm, možno, že navrhujeme aj udelovanie ceny na európskej úrovni, ktorou by sme ocenili tých, e, tých, tých najlepších učiteľov, najlepších vzdelávateľov. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Áno, takže dve minúty, e, vlastne už e, dve, dve minúty rečníckého času patrí vlastne už Pavlovi. Takže poprosím Pavla, aby sa pridržal rečníckého času. Ďakujem veľmi pekne. Ak by som mal zhrnúť tento, to hlavné posolstvo, tak by bolo následovné. Namiesto toho, aby sme eh, len hovorili o vzdelávaní o EÚ, tak, by, tak musíme hovoriť o učení, o učení sa. Učenie je holistickým pojmom, ide o niečo, čo trvá celý život. Netýka sa to len škôl, školského vzdelávania, týka sa to všetkých generácií, nielen mladej generácie. Ako vieme, vzdelávanie Eh, vzdelávanie má tri formy, neformálne na školách, neformálne v rámci vlážnických organizácií um, ehm, a projektov a um, potom je tu vzdelávanie, ktoré sa deje prostredstvom médií a podobne. Musíme sa ubezpečiť, že všetky tieto formy vzdelávania sa doplňajú. Predovšetkým, keď hovorím o Európskej únii a takisto vzdelávanie Európskej únii už tu bolo spomenuté, že dobrá gramotnosť mediálna, a poznatky o týchto procesoch sú najlepšou prevenciou boji proti dezinformáciám, ktoré sa okolo nás šíria. Už to tu bolo povedané. Nebudem teraz hovoriť o formálnom vzdelávaní, to pokryla už Tatiana, ale spomenul by som, že pokiaľ ide o neformálny typ vzdelávania, máme tu viacero projektov, ktoré momentálne fungujú Vieme, že sú tu rozdiely medzi vzdelávaním a učením sa a takisto aj skutočným zažitím európskej identity z prvej ruky. Keď sa pozrieme tu na ľudí, ktorí sú v miestnosti, sú to ľudia, ktorí prišli sa z niečo dozvedieť o európskej identite, ale treba takisto zažiť tie európske hodnoty, tú výmenu informácií a snahu dozvedieť sa niečo. To je takisto niečo, čo treba podporovať. Ja viem, že nemám veľa času a preto by som vás vám chcel povedať iba toľko, že dôležité je aj to neformálne vzdelávanie, že my mladým ľuďom prostredníctvom programu Europe Your Say, ktorý dnes začína, možnosť vyjadriť sa. Keď sa pozriete do prílohy, čo je iba informatívny dokument, nebude to zverejnené v úradnom zborníku a bude tu viacero inšpirujúcich projektov, ktoré môžeme vnímať ako niečo, čo zdôrazňuje to, čo tu hovoríme na úrovni Európy. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Broniar, ale chcel by som vás požiadať, aby ste sa držali vášho času. Ďakujem pekne, vážený, vážená pani predsedajúca, dámy a páni. Myslím si, že je to skutočne najlepšia chvíľa, kde môžeme hovoriť o vzdelávaní. E, je to pre nás veľmi dôležité, predovšetkým keď hovoríme o vzdelávaní, Doposiaľ sme hovorili o vzdelávaní v tom kontexte, že pravdepodobne uvidíme, ako to bude, až keď to bude fungovať. Budeme zasa hodnotiť vo voľbách tie poznatky, ktoré ľudia majú. My musíme výjsť v ústrety občanom, my musíme robiť osvetu, vier mus, musíme e, jednoducho informovať o tomto európskom projekte. A uvidíme, ako to teda bude fungovať, či skutočne tie výsledky budú úspešné, či účasť bude úspešná, až potom budeme môcť povedať, že naše snahy v oblasti vzdelávania sa vyplatili. Bohužiaľ, treba však povedať, že v tom, čo vieme dodnes, e, to nestačí. Máme tu určité stereotypy a myslím, že je tu veľa e, problémov, ktoré musíme doriešiť. A ja sa veľmi teším tejto myšlienke, že chceme vzriadiť ten úrad pre informácie. Ja si myslím, že musíme formalizovať spôsob, akým hovoríme o Európskej únii. Áno, nerozhodujeme vždy tu v Európskej únii ohľadne e, kurikula, ale myslím si, že Európska únia a ako taká musí byť súčasť vzdelávacích osnov. Spoluspravodajcovia tu hovorili o tom, ako sa dá výjsť v ústrety, takže nebudeme iba učiť o Európskej únii na školách, myslím, že mali by sme to robiť aj za múrmi Európskej aj za múrmi tej formálnosti a mali by sme ísť ešte ďalej. Doposiaľ to nebolo veľmi štrukturované a zatiaľ nemáme nejaké konkrétne, komplexné postupy. Ja si myslím, že aj tu musíme e, podporiť tú myšlienku, ktorú navrhla Tatiana, zriadenie toho úradu. Myslím, že to je vynikajúci nápad a teším sa z toho. Ja môžem v tejto pracovnej skupine veľmi rád pracovať, ale bol by som rád, aby toto stanovisko bolo viac iba než niečo, čo je napísané na papieri. Ďakujem pekne a Teraz by som požiadala všetkých, aby ste dodržiavali čas. Nechcem nikoho prerušiť, takže teraz dostane slovo pán Pecíny. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Táto, toto stanovisko a diskusia súvisia aj s našou včerajšou prácou. Ja som veľmi spokojný, ehm, súhlasím so stanoviskom. Ehm, musíme ale posilniť dialog medzi nami všetkými. Eh, úloha európskej úrovne nespočíva len vzdelávaní a v kultúre, ale treba, treba to posilniť aj symbolmi, ústavami, hymnami. Kto, k, všetci vieme, že v roku 2005 sme boli presvedčení eh, o tom, že patríme k nejakej hodnote. zamietnutie návrhu ústavy um, um, predstavovalo rozdelenie pre Európu. Čiže preto treba posilňovať aj, aj, aj úlohu symbolov. Nestačí vzdelávanie a kultúra. Treba, treba posilniť, takéto niečo treba posilniť eh, aj symbolmi, hodnotami. Um, keď, keď sa Čiže musíme, nestačí nám hovoriť len o vzdelávaní a kultúre. Máme, musíme vytvoriť určitú hodnotu, určitú kultúru spolupatričnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Belar. Ďakujem, pani predsednička. Ja som sa neprihlásil preto, aby som kritizoval toto stanovisko, práve naopak, aby som ho podporil ale predsa len e, mám pocit že sa na jednu formu vzdelávania v európe akosi pozabudlo a to je e learning. e learning prosím. je to forma vzdelávania ktorá má podľa mňa budúcnosť ktorá bude určite využívaná e, v širokej škále verejnosti stále viac a viac e, lebo je to efektívne vzdelávanie relatívne lacné výhodné najmä pre mládež, pre pracujúcu mládež a myslím si, že nielen pre mládež. E, možno by stálo za úvahu vypracovať samostatné stanovisko k e-learningu v Európe, lebo podľa môjho názoru je to perspektívny segment vzdelávania, ktoré má určite veľkú budúcnosť. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že to je veľmi dôležité stanovisko. Myslím si, že je to dôležitý nástroj na zmenu Európy a na podporu sociálnej kohézie. Myslím, že iba vzdelávanie nám môže pomôcť a hovoríme tu o sociálnej vyrovnanosti je dobrá dynamika, keď vidíme, že Tatiana sa sústredí na to, ako by sme mohli pomôcť tým skupinám, ktoré potrebujú pomoc prostredníctvom skutočnej integrácie. Ďakujem. Ďakujem, pán Morčievský. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, hovoríme tu o tomto stanovisku a preto by som chcel spomenúť jednu konkrétnu vec. Pokiaľ ide o vzdelávanie, e, práve pokiaľ ide o informácie, ktoré by sa mali vo vzdelávaní spomenúť ohľadne Európskej únie. Treba spomenúť aj miestne e, vlády, to znamená e, mestské úrady alebo vidiecké obecné úrady, ktoré vlastne by mali investovať respektíve to sú tie, ktoré investujú do vzdelávania a o tomto by mal byť aj európsky patriotizmus. To je skutočne každodenná práca, ktorá sa odvádza na viacerých úrovniach. Treba povedať, že napríklad náš starosta na dedine s nami e, konzultuje veľa vecí predtým, než urobi nejaké rozhodnutie. Je toto ten správny kanál, pokiaľ ide o sprostredkovanie informácií o EÚ? Zdá sa, že 85 ľudí vo vidieku v Polsku podporujú EÚ, takže asi to funguje. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Milena, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som členom tejto študijnej skupiny a ja si myslím, že Treba zablahoželať spravodajcovi a spoluspravodajcovi za vynikajúcu prácu, pretože niekde tu teda ide o to, že by sme chceli niečo povedať. Je o komplikovanú záležitosť, je to veľmi dôležité zároveň a výsledky sú skutočne vynikajúce. A potom, aspoň taká reflexia, keď hovorím o európskej identite alebo o európskom patriotizme, Nesme, nemali by sme zabúdať na to, že to tu nie je na to, aby sme išli smerom z hora nadol. My musíme ísť dola nahor. A to znamená konkrétne, že keď máme školy alebo mimovládne organizácie alebo iné grémia, ktoré zabezpečujú určitú formu vzdelávania, treba začať s vysvetlením, že táto dedina alebo toto mesto je európskym mestom alebo dedinou. Preč, a treba vysvetliť, že prečo. Pozrime sa predsa na históriu daného regiónu, daného mesta, dokonca danej dediny a potom môžeme sprostredkovať tieto poznatky a môžeme sa spýtať, že patrili tieto grémia alebo tieto miesta, regióny do Európy? Áno. Ak áno, tak teraz máme aj európske štruktúry. Treba to dať do súvisu? Áno. A to sa treba dať do súvisu s voľbami európskymi a určitou formou vzdelávania a tak ďalej. Takže ja si myslím, že je takmer zrejme, že čo som chcel povedať, Nemôžeme začať z bodu 0 o parlamente a komisii. Áno, áno, viem, pani predsednička, už končím. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Rímer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po nemecky. Je to jednoduchšie aspoň pre mňa. My všetci vieme veľmi málo o Európe, o európskej, o európskej histórii. Spýtajme sa iba našich priateľov. A keď sa spýtame doma alebo priateľov, tak dostaneme málo odpovedí. Takže ďakujem nášmu grémiu, nášmu výboru, že sa venujeme tejto strategicky dôležitej otázke a že takýmto spôsobom vlastne zabezpečujeme príspevok ohľadne strategickej budúcnosti Európy. Ak sa s tým nechceme intenzívnejšie zaoberať, tak si myslím, že naša spoločná budúcnosť a európska myšlienka môžu byť ohrozené. Niektorí priatelia z Anglicka tu hovoria, že či sme už nepremeškali veľa vecí v tejto oblasti. A druhá vec, Veľmi pekne ďakujem spravodajkyni pani Tatiane a spravodajcovi Pavlovi za vynikajúcu prácu, za konštruktívnu, štruktúrne, štruktúrálne perfektnú diskusiu, ktorú sme mali tu. Ja si myslím, že celý ten dokument je strategicky veľmi vydarený, a keď v tej diskusii bolo potrebné zdôrazniť na to, že niektoré veci išli bokom, pretože nie je možné, že všetky obsahové témy, ako napríklad olov hospodárstva, v takýchto strategických dokumentoch ako tento môžeme spomenúť. A pre mňa bolo dôležité, že sa spomenulo to, že aj pokiaľ ide o konkurencieschopné hospodárstvo a spoločnosť, taká odolnosť v otázke spoločnosti je takisto potrebná. A na záver by som už povedal iba toľko, že je to vynikajúci základ v tejto oblasti. V kontexte nášho výboru môžeme sa tomu venovať ďalej a téma EÚ a vzdelávanie musí byť ďal, vyššie v tej hierarchii toho, čo sa učí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Singh. Ďakujem pekne. Chcel by som zablahoželať spravodajcovi, spravodajkyni a študijnej skupine za toto vynikajúce stanovisko. Myslím si, že vzdelávanie na Európskej, o Európskej únii je kľúčové ohľadne ďalšej existencie našej EÚ. Ja ako človek som sám videl, že to, čo priniesla EÚ v našich komunitách, ale jedna výhrada možno je to, že nestačí iba prezentovať billboard, že Európska únia prispela k tomu a tomu, keď sa bude nejaká infraštruktúra alebo niečo v meste na dedine. Ja si myslím, že treba urobiť viac aj zo strany nášho výboru, aby sme išli do terénu, aby sme vzdelávali ľudí a treba vzdelávať aj poslancov. Ja kritizujem poslancov, pretože keď sa zhovárajú s občanmi, tak povedia, že vlastne poslancov volia, vidia iba keď sú voľby každých 5 rokov. Takže myslím si, že je tu ešte veľa práce, pokiaľ ide o otázku vzdelávania občanov EÚ aj za jej hranicami. A treba to robiť, je to dôležité pre existenciu EÚ. A teraz na uzavretie celej témy spravodajcovia. Ďakujem vám za tieto komentáre. Úplne súhlasím eh, s vašimi novými podnetmi to som povedal aj v svojom vystúpení. Jedna vec je študijná skupina, ale ak budeme e, sledovať jej e, odporúčania, je to e, dobré. Čo je dôležité, je to, súhlasím s predrečníkmi, že Európsky parlament bude sa demonstrovať nielen koľko ľudí hlasuje, ale koho si vyberú, aká je úroveň do akej miery sa zaujímajú o silnú Európsku úniu. Potom k prevládajúcim stereotypom je to veľmi rozdrobené. E, sú to rozdrobené informácie. Ďakujem rumúnskému predsedníctvu e, za tento stanovisko. Národné stratégie, európske stratégie treba mať na pamäti, že vzdelávanie je národnou kompetenciou a EÚ zohráva doplnkovú úlohu tu na nemôže uvaľovať tu vzdelávacie programy. Niekto tu bol povedal, že je dôležité riešiť komunitárnu úroveň. To je pravda. E, myslím si však, že tie národné stratégie, kde radíme členským krajinám by mali ísť práve týmto smerom a povzbudzovať túto úroveň aby sa prijímali kroky, to zaznelo i v iných odporúčaniach. Ďalej potom elektronické vzdelávanie v bode 13 hovoríme presne práve o podpore tejto centralizovanej platformy. Je tu množstvo existujúcich platformiem, sú samozrejme na internete a my chceli jednu platformu prístupnú vo všetkých jazykoch, takisto školiace materiály pre učiteľov, učiacich sa. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Teraz Pavel. Zareagujem v češtine. Aby ste si dnes vypočuli aj češtinu. Ďakujem za podporu pre mňa bolo potešením spolupracovať s Tatianou a s jej odborníčkou s veľmi aktívnymi členmi odbornej skupiny, študijnej skupiny, ktorej predsedal Jacek Kravčík veľmi dobre. Taktiež ďakujem Sabrine zo sekretariátu, pretože to bolo pre nás veľmi dôležité, že úplne súhlasím s tým, že ten dokument musíme zaviesť do praxe. Preto sme začali diskutovať s komunikačnou skupinou, ako to najlepšie urobiť, pretože je to i o tom, ako komunikujeme my ako výbor s našimi sieťami e, doma. A ešte jedna vec. Pán kolega Pecíny hovoril o dôležitosti symbolov. Ja úplne súhlasím. Symboly totiž zbudujú emócie a emócie sú schopné vštiepiť hodnoty, ktoré potrebujeme, aby v spoločnosti byli o e-learningu. Tatiana už hovorila a ja len dodám jednu vec. Dôležité je byť aktívny online tu oceňujem e, e, európsku stránku, čo robí Európa pre mňa, ktorú urobil Európsky parlament. Teraz k pozmeňujúcim návrhom. Prvý pozmeňujúci návrh sa týka bodu 612, je to parok bodu 561, pozmeňujúci návrh 3 pána Rímera. Bol, bol by niekto proti? Ja si myslím, že by mal byť prijatý, takže príjmame ho. Druhý sa je pozmeňujúci návrh 2 k bodu 1,4 predložila, pretože ho spravodajca je prijatý. E, je niekto proti? Nie, takže príjima sa. Ďalší potom je k 1.20 predložený e, pani Oldfaderovou. Je to kompromis, toho prosím zavedie ten kompromis, alebo uvedie, tak kompromis e, je pos, pos, posledný pozmeňujúci návrh číslo 4. To sme diskutovali s členmi a so spolu spravodajcom sme dospeli k jednému kompromisu pre oba pozmeňujúce návrhy. Môžem to prečítať. Prvá veta hovorí, skonštatujeme ambíciu deklarácie e, Roberta Schumana z 9. maja 1950, že Európa nebude, nevznikne e, naraz alebo podľa jedného plánu, ale bude vznikať konkrétnymi krokmi, ktoré najprv vytvoria solidaritu. Európsky sociálny výbor e, navrhuje, aby 9. máj alebo implementácia iný, iného dňa by sa mal stať iný vzdelávací deň by mal, sa mal od, oslavovať v českých krajinách. Bol by to východiskový bod na aktivity v školách a komunitách. To tiež zapracováva pozmenujúci návrh k pána Krištofa Balona. Je niekto proti tomuto kompromisu? Ak nie, tak kompromis sa príjma. A potom by som vás chcela požiadať, aby sa hlasovali o stanovisku ako celku. Jeden hlas naviac. So I guess that we now... Myslím si, že môžeme ukončiť hlasovanie. 164 za a dvaja sa zdržali hlasovania. Jeden je proti. Blahoželáme. Teraz by som rada požiadala pani Hajniš, aby sa ujala stanoviska INT 874 digitálna zdravotná gramotnosť. Vážení poslanci, pani predsednička, ďakujem, že tu na záver môžem hovoriť. Hovorili sme často o digitalizácii nesprávnych falošných informácií, o vzdelávaní a práve sem zapadá to posledné stanovisko k, k digitálnej zdravotnej gramotnosti. Vieme, že dnes končí mm, fungovanie medicíny tak, ako sme ju poznali. Ľudia sa sami musia stať odborníkmi na zdravotníctvo a musia byť kompetentní v médiách, digitalizácia, umelá inteligencia. To všetko revolucionalizuje e, zdravotníctvo a vedie i lepším, kompetentnejším lekárom, občanom, pacientom. Hovorí sa tu o prelínaní človeka a digitálnej technológie, digitálne možnosti zdravotníctva predstavujú virtuálne predlženie ľudského sveta. Ľud sa stáva nie individuom, ale digivideom. Menia sa e, vzorce konania, či myslenia, duch, e, či e, myslenie to všetko určite formujúco ovplyvní náš mozog a naše myslenie, či to chceme alebo nie. Preto sa pozrime z očí v oči realite. Digitálny svet je svet, ktorý vytvorili ľudia a preto môžu ho i inteligentne formovať. O zdraví v digitálnom období premýšľať znamená, že digitálny svet by mal byť e, e, naklonenie našemu zdraviu. To sú kompetencie, zdravotné kompetencie. Občan musí byť v centre digitálneho zdravotníctva. Preto je potrebná európska stratégia, ako digitálnu zdravotnú kompetenciu v Európe možno zlepšiť. I v členských krajinách potrebujeme jasné ciele a plány implementácie. Ľudia, ktorí majú digitálne kompetencie, môžu zohrávať aktívnejšiu úlohu pri e, e, starostlivosti o svoje zdravie a práve u ľudí, kde je to potrebné. Táto iniciatíva zohľadňuje úspešné programy a iniciatívy, vyzýva Európsku komisiu a členské krajiny, aby ďalej rozvíjala tieto programy, aby starší ľudia a ľudia s postihnutím či migračným pozadím mohli využiť digitálne ponuky v oblasti zdravotníctva. Avšak v Európe eh, treba veľmi konať v tejto oblasti. 17, 70 e, miliónov Európanov nevie dobre písať, čítať. Ešte horšie je to s digitálnymi kompetenciami a tým pádom sú veľmi zastihnutí digitálnou e, exklúziou. Formálne a neformálne formy vzdelania od najmenšieho e, detstva sú dôležité. Pozitívny dopad kvalitatívneho včasného vzdelávania sú dôležité vzdelávanie už v domácnosti, v škôlke, základnej škole, kladú základné kamene k neskorým možnostiam motivácie a schopnosti vzdelávať sa. I v zdravotníctve je to tak. Projekt e, asociácie e, poisťovní v Nemecku zistil, že viac ako 50 dospelých e, respondentov má problém e, nájsť zdravotnícke informácie, pochopiť ich a zaradiť ich. Hovoria o sebe samých, že nie, do, nie vedia dobre čítať a písať. Preto si my želáme, aby táto iniciatíva práve vo volebnom európskom boji, e, aby sa to diskutovalo aby sme občanom mohli zaželať, aby pochopili to, čo si prečítajú v internete. Kedy si sa hovorilo, že jedno jablčko za deň vás uchráni e, pred e, lekárom. Dnes e, môžeme povedať, že jedna aplikácia denne vás zachráni pred lekárom. Želala by som si deň digitálnej, digitálneho zdravia. Mali by sme byť vzorom pre spoločnú perspektívne dobre naladenú iniciatívu. Chcem sa e, poďakovať Franke a celej skupine Klaudii zo sekretariátu, ktorí nás veľmi podporili. Uh, I, uh... Ďakujem. Chápem, že sú tu predložené tri pozmeňujúce návrhy, ktoré všetky ste vy prijala. Ak je niekto proti týmto pozmeňujúcim návrhom, nie, takže môžeme hlasovať za stanovisko. So now, uh, okay, we have still people voting. Ešte stále ľudia hlasujú. Now we can close the vote. And we have 153. Máme 153 hlasov za, dvaja sa zdržali. And I would like to invite now... A teraz by som eh, rada poprosila pána Curtisa k bodu NAT 754, tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov. To sme si ponechali zo včerajška. Mr. Curtis. Pán Curtis. Okay, while we... Nuž, pokiaľ budeme čakať na pána Curtisa, rada by som sa presunula k bodu rôzne. Ide o zmeny v zložení sekcií výboru. Teda pán Lasiauskas mm, prejde z ECO do SOK, pán Seekers int do TEN, pán Pelcer z TEN do INT, Dorote Andersen opúšťa sekciu Eko, Bente, Sorgenfrei e, sa pripojí k sekcii Eko. Takže mm, môžeme súhlasiť, ďakujem veľmi pekne. Takže Brian, nech sa ti páči, príď sa medzi nás, ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Prepáčte, že som trošku meškal. Uh, mm, boli ma trošku chrbáda. Musel som sa stále prechádzať, aby som to, tomu nejakým spôsobom pomohol. Takže Endokrínne disruptory sú chemické látky, ktoré narušujú fungovanie endokrinného systému, majú teda, do, majú teda negatívny dosah na zdravie ľudí a zvierat. Ehm, expozícia takýmto disruptorom ehm, sa môže udiať ehm, rôznymi spôsobmi. V každom živote sú prítomné zvyšky týchto látok. A um, um, náš, náš endokrinný systém využíva hormóny uh, na to, aby mohol náš, náš organizmus fungovať. Niektoré endokrinné disruptory bisfenoly sa nachádzajú napríklad eh, v detských fľašiach, uh, parabény sa nachádzajú v kozmetike. No a um, naozaj tie obavy začali poprvýkrát e, v 90. rokoch minulého storočia. Komisia vtedy prijala oznámenie a stratégiu e, k endokrinným disruptorom a odvtedy samozrejme sa e, udialo toho viac, ale takmer 20 rokov po prijatí tohto oznámenia môžeme toto oznámenie vnímať e, ako, ako ak, akési preskúmanie alebo fitness check, e, fitness check príslušnej legislatívy. Európska politika a e, regulácie e, e, sa tak Komisia poprvýkrát sa prierezovo pozrie na príslušnú legislatívu a budeme, sam, samozrejme bude pritom budovať na vedeckých zisteniach, e, údajoch, ktoré k dispozícii máme. Spome, spomedzi iniciatívami spomeniem organizáciu fóra zúčastnených strán, spomeniem ďalej spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, najmä s OECD. Komisia plánuje nabadať členské štáty, aby pripravili konkrétne informačné a vzdelávacie kampane. Náš návrh podporuje stratégiu komisie, ale navrhujeme aj ďalšie posilnenie tejto iniciatívy. Nájdete, nájdete samozrejme to, čo navrhujeme v časti pripomienok, v časti odporúčaní. Ide nám samozrejme o zapojenie občianskej spoločnosti. Uh, stratégia by mala byť posilnená aj realistickým, re, reálnym akčným plánom, do ktorého budú zakotvené reálne, reálne časové lehoty. Um, samozrejme, kom, ide o komplexnú tému. Ja som to len teraz e, trošku chcel zhrnul. Nechceli sme ani do stanoviska zapracúvať žiadne, žiadne vedecké úvahy. Tie si možno preštudovať podrobnejšie v materiáloch komisie. Študijné skupiny, študijná skupina sa zišla dvakrát. Myslím si, že naša, myslím, že na, naše diskusie boli veľmi aktívne, veľmi konštruktívne. Komisia nám veľmi pri našej práci pomáhala. Um, um, zastupcovia komisie prišli na obe zasadnutia študijnej skupiny, aktívne sa podielali na našej práci, e, konzultovali sme aj s mimovládkami, zástupcami priemyselného odvetvia a jedným, jed, jeden z hlavných expertov na túto tému eh, je, je z Európy, profesor Mantovány. A vždy sme mu zasielali jednotlivé verzie nášho dokumentu, aby sme sa ubezpečili, že, že tie vedecké eh, údaje, ktoré uvádzame v dokumente, sú správne. Ehm, ďalší expert, expert eh, na endokrinné disruptory takisto veľkým dielom prispel k práci našej turinej skupiny. A Ide tu samozrejme aj o rovnováhu, ako e, ide tu o to, aby sme zobrali do úvahy potreby odborov, priemyslu, aby sme to potom e, vyvážili aj s pohľadom e, mimovládok a skutočnosť, e, že nikto nehlasoval proti ani na sekcii, nikto sa nezdržal hlasovania, mi, mi navráva, že naozaj sa e, E, nám podarilo dosiahnuť tú rovnováhu. A samozrejme ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto práce, komisii, sekretariátu, nám, najmä Monike, ktorá bola e, ktorá nám veľmi pomohla aj pánovi profesorovi Mantovánimu, ktorý zohral takisto e, aktívnu úlohu. Veľmi pekne ďakujem pánovi spravodajcovi. Nech sa páči, pán Makileviču. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja ďakujem správodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal všetkým expertom študijnej skupine. Ja som bol členom študijnej skupiny a myslím si, že tá naša diskusia bola kvalitná. Ukázalo sa, akou dôležitou je táto téma pre širokú verejnosť endokrinní disruptory sa nachádzajú takmer všade, v plastoch, ktoré každý deň využívame, um, v jedle. Preto musíme byť opatrní. Ja vítam váš návrh poprosiť a požiadať Európsku komisiu o to, aby sa snažila získať viac zdrojov na výskum nových nástrojov a zároveň, aby sme sa snažili skúmať ďalšie dôkazy a ak, a ak, aby sme uplatňovali princíp opatrnosti, pokiaľ sa zistia niektoré škodlivé látky. Čiže ja si myslím, že e, toto je to najlepšie, čo nám ponúka e, európska veda a naozaj zároveň si treba povedať, že všetci sme spotrebiteľmi a všetci sme si vedomí um, o tom, aká, to, aká je situácia. Hľadáme tú najsprávnejšiu stratégiu, ako v prípadoch, kedy, kedy, kedy dojde k znásobeniu ehm, prípadov um, um, Takže veľmi pekne ďakujeme za vašu prácu, pán správodajca. Chcem ešte zdôrazniť, chcem ešte poďakovať za, za to, že pripravujete e, tak vynikajúce stanoviska. Dúfame, že zostanete s nami dlhšie. Ďakujem pekne pani Raunema. Ďakujem. Gratulujeme spravodajcovi k zneniu návrhu stanoviska. Trošku som váhala, keď som sa poprvýkrát na stanovisko pozrela. Rozmýšľala som, čo by sme mali povedať a eh, ale naozaj ten návrh je výborný, poskytuje vyvážené vyvážené stanovisko a mm, vieme, že ide o komplexnú tému. Vieme, aký dosah, aký vplyv môžu mať endokrinné disruptory a aký dosah to môže mať na zdravie e, ľudí a zvierat. A myslím si, že je rozumné, že sa zaoberáme touto témou, pretože uh, Eh, treba, aby sme mali jasno, aby sme mali prehľad eh, o tom, aká je situácia, pretože to môže mať dosah na náš život a mm, môže to mať dosah aj na životné prostredie a podobne. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz za prípravu tohto stanoviska. prípade potreby samozrejme treba dopracovať aj ďalšiu legislatívu. Ide, ide o vec, ktorá sa týka spotrebiteľov, priemyslu, poľnohospodárstva. Treba si byť vedomý možného nebezpečia, ktoré predstavujú tieto látky. Ďakujem veľmi pekne. Pán Reále. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja vystupujem ako predseda sekcie NAT a chcel by som poďakovať e, kolegovi Brianovi za odvedenú prácu. A práca bola vyvážená a chcem poďakovať e, aj e, tým, ktorí sa súčasní tejto práce. Chcem poďakovať pánovi Manto, profesorovi Mantovánimu a ďalším kolegom. Myslím si, že mm, Brian bol um, aj odvážny, pretože ide o nelahkú, komplikovanú tému a jemu sa podarilo uh, jemu sa podarilo um, zjednotiť, um, zjednotiť jednotlivé stanoviska. Um, ide o dôležitú tému z viacerých pohľadov. Venoval sa aj otázke e, tretich krajín. Prístup Briana vychádzal z, zo súčasného stavu a zo súčasných poznatkov, ktoré máme k dispozícii. To bolo rozumné a zároveň to umožnilo sa vyhnúť konfliktom, pokiaľ ide o endokrinné disruptory. Čiže naozaj gratulujem ešte raz a e, apelujem na kolegov, aby hlasovali za stanovisko Brajna. Ďakujem veľmi pekne. Pán Dufek, nech sa páči. Pani predsedkyne. Pani predsednička, ďakujem. Ja som mal šťastie, že som takisto bol členom študijnej skupiny a musím povedať, že práca, ktorú odviedol Brian a aj Vladimír Pokorný, ktorý predsedal skupiny, bola na vysokej úrovni, pretože tento problém je tak špecifický a tak vedecký, že nemôžeme určite, nemôžeme určite opomenúť. Chcem pripomenúť, že endokrinný systém je sieť za hormónov a je tu príjemné, priame nápojenie na telesné funkcie emócie človeka a ľudí. Nervový systém pracuje v spojitosti s endokrinným systémom a riadi naše všetky telesné funkcie a procesy. A čo je dôležité, je to, že niektoré zložky sú súčasťou stravy, potravín a myslím si, že sa potom dostávajú do tela ehm, nás všetkých a preto treba byť, preto, preto musí byť obozretný. Tá správa má oveľa väčší dosah, než si dokážeme v súčasnosti predstaviť. A tu by som pre krátkosť času, ale predsa len e, mal zdôrazniť, že ten problém by sme nemali určite nechať len v podobe jednej správy. Poprosil by som preto EHSV, aby zriadil stálu skupinu, študijnú skupinu, ktorá by sa touto problematikou zaoberala a vlastne by každý rok podávala informácie, ktoré by reagovali na meniaci sa systém. Keďže je to súčasťou stravo, stráv, stravy potravín, tak eh, na, nás niektoré potravinárske firmy dokážu veľmi, veľmi rýchlo predbiehať. Ide o problém, ktorý je možno dnes na úrovni problému, keď eh, riešime, ako, na, ako, ako je napríklad zmena klimatická zmena a podobne. Takže ešte raz ďakujeme všetkým Brianovi, Vladimírovi, všetkým, ktorí boli členmi skupiny, pretože dosah tejto e, práce doceníme až časom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Aj ja chcem zablahoželať spravodajcovi za vynikajúce stanovisko. Ako už bolo povedané, je komplexnú tému ja som sa s ňou stretol v priemysle uh, už za ostatných 20-25 rokov. Musíme byť skutočne bdelí a teším sa, že Brian nastolil vecu, uh, e, diskusiu o nebezpečných produktoch z tretich krajín. To je veľká hrozba. Potravinová bezpečnosť ide s týmto ruka v ruke. Musíme byť vždy obohla, obozretní. Máme tu aj nové a zaujímavé výrobky, ale preto je vždy dôležité kontrolovať, či tam nie sú nejaké endokrínne disruptory, ktoré sú v týchto potravinách obsiahnuté. Takže ďakujem za to, že ste to spomenuli. Posledný rečník hovoril o prepojení s klimatickými zmenami. Ja si myslím, že skôr z od cieľmi udržateľného rozvoja to treba byť prepojené, pretože tie ciele, ktoré tu máme, tam sú obsiahnuté aj endokrinné disruptory ale tak, ako je vo vašom stanovisku napísané, v tejto oblasti treba byť veľmi bdelý. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo spravodajca na to, aby reagoval na pripomienky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa až červenám od tých komplimentov, pani predsednička, ale ako to povedal jeden z rečníkov, skutočne mi tak veľmi pomáhalo veľa ľudí. Študijná skupina tam bola veľmi dobrá vôľa, vedeli sme, že sú tu problémy, snažili sme sa nájsť vyváženosť, všetci išli cestou ku kompromisu, takže ja som mal ľahkú prácu. McDougas, ktorý zohral aktívnu účasť v tej skupine štúdijnej, ďakujem pekne za všetko. A máte pravdu, keď hovoríte o viac financiách, fondoch, hovorili ste o tom princípe eh, ochrany. Sú tu iba dva. Dali sme tam slovo plausible v angličtine, pretože treba povedať, že aj e, Antikoncepcia je takisto niečo, čo obsahuje endokrinné disruptory. Musíme tam mať to slovo precautionary, to znamená prevencia. Musíme byť bdeli v týchto oblastiach, aby sme mali takýto prevenčný princíp. Už v minulosti svojho času boli by sme zachránili doposiaľ tisícky ľudí, takže to, čo povedal kolega McDouglas, je veľmi dôležité. To, čo povedal kolega Pörke, to je takisto veľmi dôležité ohľadne poľnohospodárstva. Tu hovoríme teda už konkrétne o tom, čo sme sa snažili nájsť vyváženosť sú tu teda aj nebezpečenstva, ktoré treba zvážiť, ale na druhej strane potrebujeme aj fungujúci priemysel, takže to sú všetko dôležité otázky. A to, čo povedal predseda sekcie Maricio o tých tretich krajinách a spomenul to aj Jonathan Peel. Potrebujeme tu stálu bdelosť v týchto otázkach Bomehie, ktorý zohral kľúčovú úlohu v tejto štúdijnej skupine. My sme sa sústredili skutočne na tie dôležité témy, ktoré mohli ísť úplne iným smerom sa vyvíjať. Neviem, či by bolo dobre mať stálu skupinu štúdijnú, ale je to otázka, ktorú treba stále sledovať a musíme jednoducho to sledovať, pretože toto nebude posledné stanovisko v tomto výbore ohľadne endokrinných disruptorov a to, čo povedal Jonathan ohľadne udržateľnej výroby a o snahe byť bdeli. Nadviazali na to aj ďalší rečníci. Ja chcem povedať, pani predsednička, už iba nasledovne, ak môžem. Pripravoval som viacero stanovisk, toto je posledné, ktoré robím v tomto výbore, ak sa niečo iné neudeje. Kto vie, ako to dopadne nakoniec Mám pocit, že toto je asi moje posledné stanovisko a chcem sa poďakovať za tú pomoc v rámci sekcie. Vo všetkých stanoviskách, ktoré som robil, a bol som tu veľmi dlho, už od roku 2002, a skutočne mi sekretariat vždy len pomáhal. Takisto aj členovia prejavovali vždy iba rešpekt. Ja som sa tu nikdy s nikým nepochytil od roku 2002. Skutočne to bola veľká miera spolupráce sedel som aj s kolegami zo skupiny 1 a častokrát sme sa dohodli niekedy iba na troch veciach, ale vždy sme hľadali kompromis a snažili sme sa hľadať riešenie. Takže vždy tu bola veľká miera e, spolupráce a všetkým vám ďakujem. Uh, Ďakujem pekne za vaše milé slova, ďakujeme pekne za prípravu takéhoto skvelého stanoviska. Sú tu aj pozmeňujúce návrhy. Je niekto proti týmto pozmeňujúcim návrhom, ktoré predložil spravodajca k stanovisku? Takže poprosím vás, hlasujte o stanovisku. Okay, so now we can close the vote. Končím hlasovanie a máme 171 za, jeden sa zdržal, gratulujeme. This, uh, Ďakujem pekne, týmto končíme e, túto časť, ale sú tu ešte určité zmeny v bode rôzne, pretože kolegyňa Bischoff už má iný projekt a my je želáme veľa úspechov, teším a dúfame sa, že teda bude to úspešné rovnako aj v budúcnosti. Takže teraz vás požiadam, schválme tieto zmeny. Pán Robke nahradí vo funkcii pani Bišov, ktorá odstúpi. Niekto proti? Nie. Dorote Andersen nahradí odstupujúceho člena pána Falenkampa, ktorý odstúpil v predsedníctve. Nikto nie je proti. Pán Röpke nahradí v kontaktnej skupine pani Bishop. Zložení kontaktnej skupiny organizovanej občianskej spoločnosti je niekto proti schválené. Pán Röpke nahradí pani Bishop aj v zložení okrúhleho stola EU Čína, niekto nie je proti, dobre. A posledná zmena pani Ongerur nahradí pani Bišov v zložení komisie pre rokovací poriadok. Nie sú pripomienky, takže to je schválené. A týmto by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste boli aktívni na dnešnom plenárnom zasadnutí. Týmto sa dostávame ku koncu. 15. a 16. mája pokračujeme v budove Šarlemaň. Želám vám všetkým krásny deň a chcela by som sa poďakovať sekretariátu a tlmočníkom. Ďakujem pekne.